Dear colleagues, good afternoon. We can continue our program. Drahé kolegyne a kolegovia, želám vám príjemné popoludne. Budeme pokračovať po obednejšom programe bodom 25, eh, ktorým je výmena názorov s pani Lucio Žitňanskou, mm, slovenskou zastupkyňou predsedu vlády a ministerkou spravodlivosti a pánom Ivanom Sečíkom, ktorý je štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry. Obaja nás budú informovať o prioritách e, slovenského predsedníctva. Chcel by som e, v tomto bode zorganizovať prácu takým spôsobom, aby naši vážení hostia najprv dostali priestor na svoje úvodné vyjadrenia, a potom e, budete mať priestor klásť otázky pre oboch zároveň. Takže by som najprv dal slovo pani podpredsedničke vlády a e, ministerkyni spravodajstva, e, spravodlivosti pani Luci Žitnánskej. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Pred e, niekoľkými dňami Slovenská republika prevzala predsedníctvo Rady Európskej únie, a preto si cením túto možnosť predstaviť priority Rady e, počas e, slovenského predsedníctva z hľadiska pôsobnosti tohto výboru. Európska únia v súčasnosti čelí mnohým výzvam, tak znútra, ako aj zvonku. V tomto kontexte oblasť e, civilného práva, justičnej spolupráce či práva obchodných spoločností nie je až v takom stredobode médií a politikov ako niektoré iné otázky, ktoré dnes determinujú Európsku úniu. Ide však e, o oblasti, ktoré sú rovnako dôležité, pretože majú často bezprostredný vplyv na konkrétne práva a povinnosti občanov a podnikov v Európskej únii, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú výmožiteľnosť týchto práv tomto smere eh, chce eh, slovenské predsedníctvo podporiť predovšetkým eh, rôzne iniciatívy elektronickej justície, najmä so zameraním na elektronickú komunikáciu a vytvoriť tak lepšie predpoklady pre ďalšie skvalitnenie práce Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Táto otázka má relevanciu aj e, pre oblasť doručovania súdnych písomností a vykonávanie dôkazov v konaní. Slovenské predsedníctvo organizuje e, v tejto oblasti v novembri konferenciu v Bratislave práve s osobitnou pozornosťou na elektronické doručovanie. Konferencia bude spojená so zasadnutím Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. E, verím, že e, tieto výstupy obohatia v budúcnosti aj predpokladané návrhy Európskej komisie týkajúce sa revízie nariadení o doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov. Jednou E, zo súčasných víziev e, Európskej únie je aj vytvorenie jednotného digitálneho trhu. E, v rámci neho majú dôležitú úlohu zohrať aj návrhy smerníc o zmluvnom práve týkajúce sa digitálneho obsahu a online predaja tovaru. Slovenské predsedníctvo chce nadviazať na diskusiu ktorá o týchto návrhoch začala veľmi výrazným tempom za holandského predsedníctva. Holandské predsedníctvo sa sústredilo najmä na návrh týkajúci sa digitálneho obsahu a my očakávame, že diskusiu k tomuto návrhu budeme vedieť výrazným spôsobom posunúť dopredu. Zároveň si však uvedomujeme, že obi medzi obidvomi návrhmi existuje úzka previazanosť a je potrebné zachovať e, súlad medzi oboma návrhmi. Z tohto dôvodu zamýšľa slovenské predsedníctvo otvoriť e, substantívnu diskusiu aj k návrhu o online predaji a síce len čo budú k dispozícii prvé relevantné výsledky refitu e, u spotrebiteľského AKY. Očakávame e, tieto výstupy v septembri e, tohto roku. <coughs> nemenej dôležitým je pre slovenské predsedníctvo aj otvorenie technických diskusí k revízie nariadenia Brusel II. Toto dôležité nariadenie v oblasti rodinného práva, medzinárodného rodinného práva, má za sebou viac ako 10 rokov uplatňovania a jeho revízia poskytuje šancu reagovať na všetky problémy, ktoré sa e, ukázali v priebehu týchto desiatich rokov a aj na tie, na ktoré poukazuje Európsky parlament vo svojich e, aktivitách. Revízia by mala posunúť justičnú spoluprácu v Európe v tejto oblasti na novú kvalitatívnu úroveň. Vzhľadom na komplexnosť e, tejto témy e, neočakávame samozrejme, že dokážeme túto tému aj uzavrieť, ale je našou ambíciou vytvoriť e, naozaj dobré, otvorené prostredie na veľmi efektívnu, kvalitnú a odbornú diskusiu na túto tému na e, predovšetkým odbornej technickej úrovni. Počas slovenského predsedníctva bude rada pokračovať aj v politike rozširovania justičnej spolupráce s tretími štátmi prostredníctvom dohovorov Hákskej konferencie medzinárodného práva súkromného. V oblasti práva obchodných spoločností je slovenské predsedníctvo pripravené pokračovať v rokovaniach o návrhu smernice o právach akcionárov my vnímame a chápeme obavy Európskeho parlamentu týkajúce sa country by country reportingu. Európska komisia po právnej analýze a dopadovej štúdii predložila v tomto smysle nový návrh, kde country by country reporting e, za, <clears throat> zakomponováva v smernici o účtovníctve. A čo sa môže javiť ako dobré riešenie vzniknutej situácie. A, takže my, a, tak ako predchádzajúce predsedníctvo, sme pripravení pokračovať a, e, v rokovaniach o ostatných častiach návrhu až do času, kedy otázka country by country reportingu bude uspokojivo vyriešená a kedy bude Európsky parlament E, v pozícii súhlasiť s tým, že táto úprava nebude e, adresovaná v návrhu smernice o právach akcionárov. V prípade návrhu o jednoosobovej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným je cieľom slovenského predsedníctva dosiahnuť e, politické porozumenie s Európskym parlamentom otázke, ako ďalej e, zaobchádzať s týmto citlivým návrhom. Vzhľadom k tendenciám e, zjednodušovať prístup malým a stredným podnikom na e, vnútorný trh, Rada aj naďalej zotrváva vo svojom stanovisku, že prijatie tohto návrhu bude v ich prospech, teda v prospech práve malých a stredných podnikov. Samozrejme, rada je pripravená zaoberať sa v tej súvislosti aj obavami Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o potenciálne zneužitie tejto právnej úpravy na <clears throat> pranie špinavých poniezí, daňové úniky a zaoberať sa aj otázkami práv pracovníkov. E, viem, že e, tento výbor sa aktívne e, zaujíma aj otázky duševného vlastníctva, najmä autorského práva tieto otázky v Slovenskej republike nepatria do mojej pôsobnosti, e, preto e, v tomto bode prenechám slovo štátnemu tajomníkovi ministerstva kultúry. E, z mojej strany, dámy a páni, verím, že bude počas predsedníctva Slovenskej republiky pokračovať dobrá spolupráca rady a tohto výboru a parlamentu ako takého. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ja ďakujem vám, pani podpredsednička vlády a ministerka. Ja som vo svojom úvode zabudol zdôrazniť jednu vec eh, a to, že pani Žitňanská je svojím spôsobom blízka naturelu nášho výboru, pretože je eh, profesorkou E, práva obchodných spoločností, takže <laughs> očakávam, že budete klásť náročné otázky. E, ja by som teraz navrhoval, aby e, sme otázky a odpovede zaradili na program až po tom, čo sa vyjadrí aj pán Ivan Sečík, ktorý je štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. A jemu by som práve teraz odovzdal slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, vážené dámy a páni, je mi cťou vystúpiť na dnešnom zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre právne veci a prehovoriť sa vám po prvýkrát v mene slovenského predsedníctva Rady Európskej únie. Jednou z obsahových priorít predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie je implementácia stratégie pre jednotný digitálny trh. Významnou súčasťou tohto procesu je aj modernizácia autorskoprávneho rámca. Prvou iniciatívou Európskej komisie v tejto oblasti bol návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti online služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu, tzv. návrh nariadenia o portabilite. Vítame skutočnosť, že vďaka holandskému predsedníctvu a konštruktívnemu prístupu Rady sa podarilo dosiahnuť všeobecný prístup. Myslíme si, že Rada po intenzívnych diskusiách našla rovnováhu medzi potrebou cezhraničnej prenosnosti obsahových služieb a zabezpečením spravodlivého odmeňovania nositeľov práv. Očakávame a tešíme sa na rokovanie s parlamentom a želáme si čo najskoršie dosiahnutie dohody o návrhu, ktorý je dôležitý pre skvalitňovanie služieb občanom Európskej únie. Aj keď legislatívne návrhy, ktoré tvoria tzv. druhý balík reformy autorského práva, ešte nie sú zverejnené, Európska komisia svoje zámery špecifikovala v oznámení smerom k modernému európskemu rámcu autorského práva. Zámerom slovenského predsedníctva je posunúť diskusiu v Rade čo najďalej, aj keď si uvedomujeme, že to bude vzhľadom na predpokladaný rozsah a odbornú náročnosť predmetnej reformy zložitá úloha. Autorské právo zohráva zásadnú rolu v systéme duševného vlastníctva, ktorý je základným kameňom vzdelanostnej či vedomostnej spoločnosti. Vzdelanie, výskum a prístup k informáciám v nej hrajú kľúčovú úlohu. Preto je potrebné, aby autorské právo nekládlo neodôvodnené prekážky ich rozvoju. Pozitívnym krokom v tomto smere by sa mala stať úprava tzv. výnimek a obmedzení, s ktorou sa tiež v rámci reformy autorského práva počíta. Uvedená úprava je významná pre rozvoj činnosti pamäťových a fondových inštitúcií, ako aj prebiehajúcu digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Je dôležité brať do úvahy pokrok v technologickej oblasti a príchod nových digitálnych technológií, ktoré umožňujú tvorbu a používanie diel a iných predmetov ochrany. Preto je nevyhnutné odstraňovať prekážky a rozdiely medzi digitálnym a analogovým svetom, a to aj v oblasti vysielania a poskytovania nových audiovizuálnych mediálnych služieb. V dnešnom digitálnom prostredí musia mať občania možnosť bez zbytočných prekážok využívať výsledky tvorivej duševnej činnosti iných, ale súčasne aj nositelia práv musia byť spravodlivo a transparentne odmeňovaní. Teda existovať rovnováha medzi verejným záujmom na jednej strane a právami nositeľov práv na strane druhej. Slovenské predsedníctvo považuje taktiež za mimoriadne dôležité venovať sa procesu ratifikácie Marakešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejnením dielam pre osoby nevidiace zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Toto právo im musí byť zabezpečené prostredníctvom zlepšenia prístupu k dielam a ich kópiám v prístupnom formáte, ako aj prostredníctvom podpory vzájomnej cezhraničnej výmeny diel a ich kópií v prístupných formátoch medzi zmluvnými stranami a oprávnenými právnickými osobami aj keď medzi členskými štátmi a komisiou nebola doteraz dosiahnutá zhoda ohľadom kompetencie na ratifikáciu a o právnom základe, veríme, že po vydaní názoru Súdneho dvora Európskej únie, na ktorý čakáme, sa nájde riešenie. Slovenské predsedníctvo je pripravené začať rokovania hneď po predložení návrhov Európskou komisiou a posunúť diskusiu čo najďalej, tak, aby mohla byť zmluva čo najskôr ratifikovaná. Ďakujem za pozornosť. So, uh, can... Uh, Ďakujem kolegovia. Teraz by som otvoril otázky a odpovede. Najprv dávam slovo pani Regner. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše prezentácie. Mám len takú stručnú otázku. A síce na vás, vážená pani Žitňanská. Poprvé je ukludňujúce vedieť, že profesorka pre podnikateľské právo je pripravená na takéto dôležité témy, ktoré sú teraz eh, k dispozícii je to veľmi ukludňujúce vidieť, že sa venujete práve vy tejto téme a že slovenské predsedníctvo chce dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Ale mám inú otázku. Je to téma, o ktorej sme hovorili minulý týždeň v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Mali sme k tomu rozpravu a síce je to otázka ochrany whistleblowers, informátorov. Je to téma, ktorá súvisí samozrejme s právom obchodných spoločností, s právami, s právnymi predpismi týkajúcich sa podnikateľov. Máme tu aféry ako LuxLeaks a Panama Papers. A práve v kontexte tejto debaty je to veľmi dôležité. Je to dôležitá téma. My sa ňou zaoberáme v našom výbore a otázka znie, že či je to aj E, téma, ktorou sa bude zaoberať slovenské predsedníctvo. Ste na to pripravení? Ja viem, že komisia zatiaľ nič nepripravila pre túto oblasť, avšak váš kolega už vyjadril e, pozitívnu pripravenosť v pléne slovenskému predsedníctvu, ak by pracovalo v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz pani Hautala. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a ja chcem privítať medzi nami slovenské predsedníctvo a teším sa na dobrú spoluprácu. Ja som spravodajkyňa pre stanovisko v tomto výbore, ktoré sa týka návrhu, návrhu predaja online. A mám v tejto súvislosti jednu otázku. Vy ste spomenuli, že by ste chceli počkať, kým budú výsledky refitu, teda toho prehodnotenia v septembri a aby ste vedeli zaujať stanovisko k návrhu komisie. A je tu určitý problém, pretože v parlamente takmer všetky politické skupiny by chceli pokračovať v tejto práci na hmotných tovaroch e, v rovnakom tempe, ako je návrh o digitálnom obsahu. Toto sú totiž dva veľmi úzko prepojené prvky a treba sa na ne pozerať e, spolu, aby sme dosiahli zosúladenie. A ak by rada čakala až do septembra, kým príjme nejaké stanovisko k návrhu k, k hmotným e, tovarom, tak e, si myslím, že naša práca nebude môcť rýchle pokračovať čo si myslíte, že by sa dalo urobiť na to, aby sa práce eh, k návrhu k hmotným tovarom urychlili? Teraz pán Buda. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán mm, predseda. Ďakujem, pani ministerka, za vašu prezentáciu. Chcem zaželať tiež všetko najlepšie slovenskému predsedníctvu, pretože máte pred sebou niekoľko ťažkých spisov. Ja som z Rumunska a chcem sa spýtať, či uvažujete o diskusii o rozšírení schengenského priestoru, najmä o Rumunsko a Bulharsko. Ja mám na mysli samozrejme najmä Rumunsko, pretože technicky povedané Rumunsko spĺňa všetky technické požiadavky na vstup do Schengenu a Rumunsko zabezpečuje stabilitu a bezpečnosť na juhovýchode Európy. A žiaľ, pre nás je veľmi ťažké vysvetľovať našim občanom, prečo Európska únia prečo zodpovedné štruktúry odmietajú akceptovať alebo prijať Rumunsko do Schengenu. Druhá otázka, keďže ste odborníčkou na právo obchodných spoločností, tak čo sa deje teraz e, v Nemecku e, so špediterskými firmami? Vieme, že sa tam stanovila v Nemecku minimálna mzda pre týchto špediterov, aj tých, ktorí iba prichádzajú krajinou, stanovili rovnakú minimálnu mzdu. Aj Francúzsko o tom e, uvažuje a hovorili sme o tom aj v parlamente. Aký je váš názor na to, na túto minimálnu mzdu pre všetkých prepravcov? A vaše stanovisko k otázke vysiela k vysielaniu pracovníkov. O 16 hodín by sme mali mať rozpravu k tomuto. Mám na mysli aj postup žltej karty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ale musím zdôrazniť, že pani Žetňanská nie je ministerkou pre vnútro, pre vnútorné záležitosti, takže otázka k Schengenu je mimo jej kompetencie alebo mimo jej politickej zodpovednosti. Áno, teraz pán Koferaty. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani ministerka, chceli by ste, chcel by som sa vrátiť k tej téme, ktorú ste tu spomenuli v súvislosti so správami za každú krajinu. A všetko toto sa nachádza v smernice o právach akcionárov my sme mali celé mesiace e, diskusiu počas holandského predsedníctva a nám sa podarilo urobiť veľký pokrok a my by sme teraz radi túto tému uzavreli počas vášho predsedníctva. A ja by som rada vedela, či, či aj vy máte ten istý záujem a ešte chcem niečo doložiť. Ak sa nám naozaj podarí dospieť do bodu, že budeme môcť tému smernice o akcionároch uzavrieť, tak to nám možno umožní lepšie vyriešiť problém e, špecifickej smernice o správach za jednotlivé krajiny. A potom e, myslím si, že váš prístup e, k tejto smernici o akcionároch bude veľmi dôležitý, pretože to umožní urýchliť e, veci, pokiaľ ide o správy e, jednotlivých krajín. Myslím si, že to musí prebiehať paralelne, ale zároveň by to mala byť istá harmonizácia, takže e, ďakujem vám za vaše stanovisko. Pani... Pán Svievka. E, e, premiér, pani minister. Veľmi pekne ďakujem pani ministerke. Kania za... Pani premiérke Baške a aj pánovi tajomníkovi jednak za vašu návštevu, ale aj za e, prezentáciu vašich úmyslov na najbližší pol rok. Toto predsedníctvo je pre nás vždy trochu zložitejšie, pretože hneď na začiatku prichádzame viac menej o dva mesiace času. Len čo sa ohliadneme, obzrieme, tak e, už sme preč a potom je tu hneď september. Ja som veľmi rád, že vnímate svoju predsedničskú úlohu ako e, niekto, kto bude premosťovať isté záležitosti a vy sa nesnažíte a priori trvať na tom, že sa vám podarí vyriešiť to alebo ono. Niekedy je to potom také veľmi uponáhľané, keď si niekto e, zoberie predsa vzatie, že niečo vyrieši až do konca, tak je to potom niekedy také trochu bezdychu. A ja by som vám chcel zaželať, aby ste úspešne dotiahli práve tie komunikačné kanály, aby lepšie a rýchlejšie fungovali a aby sa všetko krásne hýbalo. Ja som spravodajcom pre Brusel 2 a včera tu prebehla výmena názorov. Bola to nesmierne zaujímavá výmena názorov. Bola tu aj predstaviteľka Európskej komisie a celkom jednoznačne tu zaznela argumentácia, že ten refit sa obmedzí viac menej na záležitosti, ktoré sa týkajú osudu dieťaťa, prospechu dieťaťa, e, cezhraničných záležito- v cezhraničných záležitostiach a oproti tomu veci, ktoré sa týkajú manželstva, tak sú tak trošku mimo. A mňa by zaujímalo, či slovenské predsedníctvo s takýmto prístupom súhlasí. Mne takýto prístup pripadá veľmi zmysluplný. No a ešte ďalšia vec. A chcem podporiť kolegu Koferatyho, a predložiť vám túto prozbu. Bolo by možné dokončiť ten trialóg pri smernici o dlhodobom o dlhodobých právach akcionárov a aj tu by ma zaujímalo vaše stanovisko k tomu country by country reportingu, pretože e, pri poslednom stretnutí ešte s predstaviteľmi holandského predsedníctva sme dospeli k záveru, že návrh, ktorý máme na stole a ktorý bude súčasťou úplne iného balíčka inej právnej iniciatívy, by nemal brzdiť prácu na tejto smernici, takže tam vyvstáva šanca všetko dotiahnuť do konca. Najmä ak predstaviteľka Slovenskej republiky ešte v priebehu holandského predsedníctva bola veľmi aktívnou členkou našej pracovnej skupiny, takže určite tam nedochádza k nejakým informačným šumom. A posledná otázka, pán Kester. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani ministerka, pán štátny tajomník. Ďakujem za vaše vysvetlenia. Chcem sa spýtať, toto. Na budúcom poruku sa bude riešiť otázka CETY, obchodnej dohody CETA. Na to existujú rôzne právne názory. Ide o to, že či je to čisto európska zmluva alebo zmiešaná zmluva. Komisia sa vyjadrila v tom duchu, že z jej pohľadu ide o európsku zmluvu, avšak z politických dôvodov by sa mali k tomu vyjadriť národné parlamenty a schváliť ju. Aký právny názor zastupujete vy k tejto otázke? A okrem toho mám ešte otázku, do akej miery podľa vás to, čo je v CETE zakotvené, a síce ten rozhodcovský súd v CETE, nakoľko je to zlučiteľné s Lisabonskou zmluvou, nepotrebujeme na to názor Európskeho súdneho dvora, aby sme nedospeli k zlým záverom. Vítam pokiaľ ide o prenositeľnosť, portabilitu, že tam dosiah chcete dosiahnuť pokrok ste túto tému spomenuli a ja dúfam, že rýchlo dospejeme ku konkrétnym výsledkom. A keby sa to podarilo počas vášho predsedníctva, privítal by som to. Po tretie, autorské práva. Mňa by zaujímalo, v digitálnom kreatívnom priemysle je veľké nebezpečie, že najmä umelci nebudú spravodlivo zaplatení. Máte predstavu o tom, aké nástroje by sme mohli právne politicky použiť v rámci diskusy, aby sme dosiahli spravodlivé zaplatenie kultúrnych tvorcov alebo tvorcov umelcov v oblasti kultúry? Ďakujem. Okay. So are... Dobre, takže toto sú otázky, ktoré tu zatiaľ zazneli chcem povedať, že nie sme vo výbere INTA, sme vo výbore Jury. Ale možno, že podpremierka je pripravená odpovedať aj na otázky, ktoré sú troška mimo rámca našej pôsobnosti. Tak dávam vám slovo, pani ministerka. Ďakujem, e, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj e, za otázky. E, Pokúsim sa zodpovedať e, uspokojivo. Samozrejme, sama sebe musím e, e, pripomínať pozíciu, v ktorej sa tu nachádzam. A, z tohto pohľadu aj, aj zodpovedať na vaše otázky. Pani, pani poslankyňa Regner, rozumiem tej otázke, pokiaľ ide o ochranu informátorov v každom prípade jednoducho tak, ako ste povedali, e, komisia nedala e, v tejto fáze žiadny návrh. A aj tak e, si myslím, že je to asi skôr téma pre ministrov vnútra. A, ale rozumiem, rozumiem tomu, že ide o tému dôležitú, ale pokiaľ ide o samotnú radu, tak tá sa môže zaoberať nejakým návrhom vtedy, keď eh, ho dostane na stôl od eh, komisie, takže v tejto chvíli sa cítim v tomto smysle eh, limitovaná. Rovnako sa cítim limitovaná odpovedať pánovi poslancovi Dudovi, pretože cítim, že tie otázky na E, vysielania pracovníkov, ale aj e, špeditárske firmy, respektíve otázku minimálnej mzdy, že je tiež mimo, e, mimo kompetencií Rady ministrov spravodlivosti a skôr to bude otázka, otázka sociálnych vecí, ak je to otázka kompetencií, kompetencií na úrovni únie a to isté, a vy ste to konec koncov uviedli, e, pán predseda, sa týka otázka jej rozšírenia e, Schengenu, ale tu viem, e, možno nad rámec tohto výboru vám len podať informáciu, ktorú koniec koncov slovenské predsedníctvo dnes podalo aj na výbore LIBE a, a je Slovenské predsedníctvo bude iniciovať na úrovni ministrov vnútra diskusiu o zahrnutí Rumunska a Bulharska do oblasti Schengenu. Ja sa snažím najskôr odpovedať na všetky ostatné otázky, aby som potom možno v celistvosti na, odpovedala na otázky, ktoré sa týkajú práve tej smernice týkajúce sa akcionárov, tak preto takýmto spôsobom takýmto spôsobom preskakujem. A, k, a myslím si, že môžem prejsť e, na tú tému smernice o právach akcionárov. E, ja sa domnievam, a, a taká je aj pozícia rady, že to riešenie, to riešenie aby otázka country by country reportingu bola riešená v predpise, e, ktorý sa týka účtovníctva, e, by mohlo byť riešenie, ktoré by mohlo umožniť e, kompromis a následne dohodu medzi radou a parlamentom tak, aby sme mohli urychlene prijať aj smernicu o právach akcionárov, pokiaľ na takomto riešení bude zhoda. Považovala by som to za cestu, ako urýchliť rokovania o uzatvorení zmluvy, o uzatvorení rokovaní na tému smernice o právach akcionárov pri plnom rešpekte požiadavky parlamentu upraviť otázku country by country reportingu. Pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o otázku digitálnych e, zmluv. E, pani poslankyňa Hautala. E, áno, my sme pripravení urýchliť diskusie a rokovania o predaji, o smernici na predaj online tovaru, pretože vnímame, že ide o svojím spôsobom predpis všeobecného charakteru, e, ktorý bezprostredne súvisí e, s, e, so smernicou o digitálnom obsahu. Aby som to upresnila, my predpokladáme tie prvé debaty v septembri, pretože, pretože tie výsledky refitu by mali byť na stole v priebehu leta. Takže predpokladáme pokračovanie debat. E, v septembri a e, potrebujeme k ďalšiemu postupu samozrejme aj stanoviska členských štátov a, a tieto vyjadrenia budeme mať e, v septembri a budeme vedieť potom zaujať pozíciu a ďalej rokovať. Neviem, či som vynechala niektorú otázku. A mám pocit, e, mám pocit, že nie. Teším sa naozaj, ešte raz chcem zdôrazniť, e, na dobrú spoluprácu a e, možno ešte k otázke Bruselu 2. My to považujeme naozaj za jednu prioritu. Myslíme si, že spôsob, akým chce komisia otvoriť diskusiu na tému tohto nariadenia je dobrý a naozaj chceme na technickej odbornej úrovni venovať to absolútne plnú kapacitu a e, my si myslíme, že aj z pozície Slovenska e, tu vieme aj veľmi kompetentne prispieť do tejto debaty, takže na túto debatu sa tešíme. Ďakujem pekne. Myslím, že som vyčerpala mm, otázky. Ďakujem. E, Mr. Sečík. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kester nastolil otázku ďalšieho postupu príjmania nariadenia o portability. Na úrovni rady boli prijaté závery a momentálne vidíme priestor práve na strane Európskeho parlamentu. Sme pripravení a čakáme na stanovisko, ktoré by malo byť sformulované na jeseň a veľmi radi by sme pripravili už v, aj v tom predchádzajúcom období technické podmienky na e, trialógy takým spôsobom, aby sme sa pokúsili dosiahnuť dohodu ešte počas nášho predsedníctva. Čiže to je náš cieľ. Čo sa týka vašej druhej otázky, je veľmi aktuálna. V oznámení komisie sa otázka spravodlivého odmeňovania kreatívnych pracovníkov E, nastolila ako veľmi aktuálna. K tejto veci prebehla v roku 2014 aj verejná konzultácia. E, vychádzame e, z takého poslania autorského práva, ktoré by malo zabezpečiť rovnováhu medzi právami a ochranou nositeľov práv a na druhej strane aj spotrebiteľov. Čiže vytvárať vyvážený systém, ktorý bude garantovať ako spravodlivé, transparentné odmenovanie autorov, tak aj všetky podmienky pre spotrebiteľov na príjmanie a využívanie tých diel alebo obsahov, ktoré sú predmetom autorského práva. E, o konkrétnych nástrojoch sa momentálne e, rokuje na úrovni komisie. Očakávame v priebehu septembra e, oznámenie, v rámci ktorého v rámci ktorého by sa tieto otázky mali riešiť a pripravujeme sa čo najrychlejšie pristúpiť k rozpracovaniu týchto záležitostí po e, linke odborných komisí, ktorým budeme predsedať. Ďakujem. Okay. Ďakujem veľmi pekne. Um, nejaké ďalšie otázky? poslankyňa poslancov. Nevidím, že by sa niekto hlásil, takže menom nášho výboru chcem poďakovať obom našim váženým hostom, pani eh, podpredsedničke vlády aj pánovi štátnemu tajomníkovi Sečíkovi. A ja sa teším na eh, ovocie vášho predsedníctva. Vážené kolegyne a kolegovia, um, poprosím vás o chvíľku pozornosti. Urobili by sme si prestávku do štvrtej, eh, kedy eh, očakávame komisárku, s ktorou máme naplánovanú výmenu názorov, takže počkajme 10 minút, to máte ako prestávku.

Uh, Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať uh, s bodom 26 na našom programe. A ja by som tu teraz chcel privítať pani komisárku Marianu Tyson, ktorá je komisárkou pre zamestnanosť sociálne záležitosti, zručnosti a mobilitu pracovnej sily a okrem, alebo táto výmena názorov sa týka postupu z žltej karty v návrhu na vysielanie pracovníkov. A ako som bol informovaný pred nejakým časom, pani e, komisárka bola členkou práve tohto výboru, takže máme e, dva <laughs> dôvody privítať ju tu veľmi srdečne medzi nami. Takže pani komisárka, máte slovo. Ďakujem vám, pán predseda, a ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť sa dnes s vami porozprávať o postupe kontroly subsidiarity, ktorý bol e, rozbehnutý, ktorý bol vlastne spustený v prípade nášho návrhu smernice o vysielaní pracovníkov, ako iste viete. Pôvodná smernica o vysielaní pracovníkov bola vypracovaná už pred 20 rokmi a odvtedy, my, odvtedy sa zmenili hospodárske a sociálne podmienky v Európskej únii a takisto e, narástla narastli rozdiely medzi členmi európskej rodiny. Napríklad v roku 1996 rozdiel medzi najvyššou a najnižšou minimálnou mzdou v Európskej únii bol, teda pomer bol 1 ku 3 a v roku 2016 to bolo 1 desi, ku 10, čo 10 násobok. A naša analýza ukazuje, že na pozadí e, zväčšujúcej sa rôznorodosti a rozdielov medzi regiónmi a členskými štátmi pravidlá z roku 1996 o vysielaní pracovníkov niekedy vedú k nespravodlivým výsledkom a tlakom nadol. Teda namiesto ku konvergencii dochádza k nespravodlivosti, namiesto vytvárania rovného racieho pola dochádza k zachovávaniu a prehlbovaniu rozdielov. A takže ak chceme, aby ľudia pokračovali, alebo teda aby nadalej podporovali myšlienku jednotného trhu, ak chceme, aby ľudia naďalej podporovali jednotný trh služieb a pracovného trhu, tak e, je potrebné, aby sme nastavili pravidlá, ktoré e, budú vytvárať spravodlivé prostredie. Ja si myslím, že takéto pravidlá by mali byť vytvorené na úrovni Európskej únie. Komisia e, vypracovala oznámenie, kde zhrnula názor 11 parlamentov národných a tie sa vyjadrovali k tomu, do aké miery tento návrh e, je v súlade s princípom subsidiarity. A ja vás môžem ubezpečiť, že tento signál beriem veľmi vážne. My sme e, si veľmi dôkladne preskúmali listy zo všetkých týchto národných parlamentov, takisto sme e, rokovali s parlamentmi na, na zasadnutí Kosaku v v Amsterdame, aj včera v Bratislave sa konec koncov konal kosak, takže môžem povedať, že výsledky boli celkom povzbudzujúce. Dámy a páni, viete, že e, len tretíkrát e, v histórii sa mm, spustil tento postup žltej karty, odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Takže mm, dá sa povedať, že je to situácia veľmi výnimočná a my sme naozaj veľmi dôkladne zvážili všetky problémy, na ktoré upozorňujú národné parlamenty. A jedna z najčastejšie um, otváraných vecí je e, to, že um, otázky vysielania by sa mali riešiť na národnej úrovni. Ale vysielanie ako také je uh, už z definície cezhraničnej povahy a preto samotná aktivita vysielania zamestnancov má minimálne dve stránky, alebo teda stojí na dvoch stranách hranice a preto pravidlá, ktoré e, sa zavádzajú, tak e, v podstate znamenajú, pravi, e, znamenajú povinnosti aj záväzky pre ľudí na dvoch stranách hranice. A tu sme vlastne vychádzali pri stanovaní tejto smernice so systému, ktorý panuje pri cezhraničnej preprave a poskytovaní tovarov a služieb a preto aj spolu zákonodárca e, koncipoval e, v roku 1996 smernicu o vysielaní pracovníkov takýmto spôsobom. No a my teraz navrhujeme zmeny, ktoré podľa nás sú nevyhnutné a potrebné na to, aby sa zachoval tento princíp subsidiarity a myslíme si, že ciele návrhu E, možno jednoznačne dosiahnuť e, na úrovni únie, pretože ak členské štáty budú konať jednostranne a na vnútroštátnej úrovni si budú stanovovať e, nejaké opatrenia a vytvára legislatívne akty, tak to bude môcť, tak to, bude, tak to povedie k fragmentácii jednotného trhu a takisto nebude možné garantovať jednotnú ochranu práv vysielaných pracovníkov v celej Európskej únii. Jednoducho to nebude možné zabezpečiť e, úpravami len na vnútroštátnej úrovni. A ďalej, pán predseda, by som chcel povedať, že prišli e, výhrady, že tento návrh bude e, naštrbovať zamestnanecké práva a ich právo vstúpiť do štrajku, ale povedala by som, že ten náš návrh nejakým spôsobom neovplyvňuje mechanizmus tvorby miest alebo dohadovania miest medzi zamestnávateľmi, odborármi eh, a inými partnermi, pretože sa nadalej uplatňujú pravidlá v hostiteľskom členskom štáte, ktoré vychádzajú z národnej praxe. A hm, tieto pravidlá eh, pracovnoprávnych vzťahov a eh, možnosti organizovania sa v odboroch, tie zostávajú nadalej v platnosti tak, ako sú. No a ďalej by sme chceli povedať, že termín transpozície smernice o e, presadzovaní práva uplynul 18. júna a smernica o presadzovaní tá bola veľmi veľkým úspechom, ku ktorému prispel aj tento parlament, pretože to je smernica, ktorá dáva vnútroštátnym orgánom do rúk nové nástroje, e, ktorými môžu bojovať proti schránkovým spoločnosťam, ale nerieši sa, e, neriešia sa ďalšie problémy. A Návrh z 8. marca doplňa túto smernicu o presadzovaní, ale ne, nemení ani neza, nezasahuje do úprav, ktoré fungujú. Takže, e, vážené dámy a páni, kolegium bude rokovať o e, tomto konaní na kontrolu subsidiarity na budúci týždeň a malo by aj rozhodnúť o tom, či stiahne úpravy alebo e, nejakým iným spôsobom e, bude riešiť ten náš návrh. My budeme naďalej pokračovať v dialogu s národnými parlamentmi a moje kolegyne a kolegovia sme absolvovali viac než 300 stretnutí so zástupcami národných parlamentov od začiatku nášho mandátu a budeme naďalej pokračovať v takejto komunikácii. A ja som si istá, že e, téma spravodlivej mobility pracovnej sily e, zotrvá na zozname priorita v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Otázka teraz je, ako zabezpečiť slobodný pohyb pracovníkov a zároveň e, spravodlivé rovné hracie pole a adekvátnu sociálnu ochranu. Toto si zasluhuje naozaj dôkladnú demokratickú diskusiu, pri ktorej by aj vnútroštátne parlamenty mali zohrávať úlohu popri európskych inštitúciách. takisto sociálni partnery sa k tejto téme veľmi často vyjadrujú na európskej aj národnej úrovni. A to je dobré, pretože je to, e, je to, je to vlastne príznak zdravej demokratické diskusie. Takže, vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci, ja som presvedčená e, z politického hľadiska, že Európa potrebuje e, prehlbiť mobilitu a viac vysielať pracovníkov a nie menej oboch týchto elementov. A preto by sme mali pokračovať v diskusii o tom, ako zabezpečiť takýto slobodný pohyb a zároveň zabezpečiť spravodlivú ochranu pracovníkov a zároveň zabezpečiť e, vyrovnané konkurenčné prostredie pre podniky. A ja sa veľmi teším na to, že budeme v spolupráci s parlamentmi jednotlivých členských štátov a s Európskym parlamentom e, diskutovať o e, tom, čo bude potrebné na to, aby sme toto zabezpečili. Ako som povedala, už som absolvovala niekoľko veľmi užitočných rokovaní so zástupcami E, národných parlamentov bez ohľadu na politickú príslušnosť e, s rôznymi spravodajcami a tento parlament, Európsky parlament, e, vie, že som vždy ochotná komunikovať s vami a toto aj naďalej z mojej strany platí. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, hovorí predseda, za toto vaše úvodné vyjadrenie. S vašim dovolením by sme dali priestor na položenie niekoľkých otázok, v prvom rade pán Zlotovský. Dzień dobry, dzień dobry pani komisarz. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ja mám pred sebou odpoveď, ktorú sú vám zaslal, hovorí rečník, niekedy v júni, teda to bola asi otázka, ktorú som vám zaslal v júni a vy ste odpovedali, že vplyv prepracovania tejto smernice závisí od viacerých e, okolností a preto sa ťažko posudzujú dôsledky pre jednotlivé sektory e, v konkrétnych členských štátoch. To je taká symbolická odpoveď, formálna odpoveď, ktorá ukazuje, aká atmosféra panuje e, okolo tohto projektu. A to, čo ste povedali teraz, teda povedali ste, že členské štáty zaslali pripomienky a e, majú výhrady a vy e, analizujete tieto výhrady, ale zároveň ste nepovedali, či, či ich aj budete akceptovať. Takže to rozhodnutie sa má vykonať do týždňa, že? Ak som to správne pochopila. Jedna z mojich otázok je, či tie e, výhrady členských štátov budú schvalované a ak, tak ktorým, ak, proste akým smerom chcete ísť. A Ďalej sa chcem spýtať, prečo tak rýchlo chcete tie zmeny zavádzať, prečo chcete zavádzať nové riešenia pred tým, než smernica o e, presadzovaní, o implementácii bude schválená a bude, začne fungovať. Pretože ak chcete zabrániť zneužívaniu a podvodom, tak by bolo dobré e, vedieť, ako sa e, uplatňuje legislatíva, ktorú už máme. A druhá otázka je, či plánujete zmeny, ktoré budú mať vplyv na medzinárodnú prepravu, pretože e, v úvodnom vyjadrení to neodznelo celkom jasne. No a e, ďalej e, konzultácie sociálnych partnerov. V tejto oblasti ste úmyselne sa vzdali zberu dát a negatívnych názorov, teda už ich nebudete zvažovať? Thank you very much, Mr. Ďakujem veľmi pekne. Pán Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mărturisesc că sunt foarte... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja môžem potvrdiť, že som veľmi sklamaný. Prepačte, drahý kolega, mohli by ste si vypnúť mikrofón, upozorne predsedajúci. každopádne ja som, pán Buda pokračuje, e, bol sklamaný z toho, ako komisia prístupuje k tejto veci, pretože nedávno sa udial Brexit a e, veľa vecí prispelo k tomu, ako Británia hlasovala a e, jednou z, e, z jeden z faktorov, ktorý primel občanov Británie, aby hlasovali za vystúpenie, je aj fakt, že komisia málo prihliada na výhrady členských štátov. Komisia, vy máte výhrady 11 členských štátov, ktoré tvrdia, že smernica porušuje princíp subsidiarity a tiež proporcionality, mimochodom. A napriek tomu chcete e, uplatňovať naďalej pôvodný prístup a chcete tento návrh ďalej presadzovať tak, ako bol. Čiže mm, nemeníte vlastne nejaké základné smerovania. Myslíte si, že jednotná legislatíva v tejto oblasti na európskej úrovni e, neporuší princíp jednotného trhu, vzhľadom k tomu, že samotné členské štáty môžu stanovovať e, mm, nejaké rámcové mzdové ohodnotenie pracovníkov v závislosti od špecifickej situácie v členskom štáte, a to aj robia. A preto sa chcem spýtať, ako chcete vyriešiť tieto veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Sú jednoducho rozdiely, napríklad v Rumunsku, e, minimálna mzda je 400 eur, zatiaľ čo v Nemecku je to 2000 eur, čo je prednásobný rozdiel. Ako tento konkrétny aspekt harmonizovať? Ja by som chcel apelovať na vás aj na všetkých, ktorí v tejto veci nesú nejakú zodpovednosť, že mm, by sme nemali e, zavázať riešenie, ktoré bude e, štandardné a ktoré budú musieť všetky členské štáty uplatňovať rovnako, pretože v tomto prípade to nemôže fungovať. Nezohľadňuje sa totiž miera e, rozvoja a vývoja v členských štátoch a ich špecifické okolnosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda pani Moha Šartie. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste nás prišli oboznámiť so situáciou po schôdzi v Bratislave. Chcela by som povedať, že ja som už dlhé roky v Európskom parlamente, ja som pracovala eh, aj na smernici o popravách v apríli 2014 e, ja, e, o výkonoch v roku 1914 a táto smernica, e, nechcem, aby táto smernica z roku 2016 bola opätovne otvorená. Keď vidím váš návrh, tak ho považujem za veľmi vyvážený. To je prvá vec, ktorú si musíme všimnúť a mať na zreteli. Nech je krajina pôvodu akákoľvek, prostredníctvom a cez dnešnú, v dnešnej Európe sa mobilita stala pravidlom, mobilita občanov aj pracujúcich. A to je jeden z e, princípov, na ktorom stojí naša Európa. A preto ja vo vašom návrhu oceňujem, že berie sa tu do úvahy rovnako situácia pracujúcich, ktorí odchádzajú z východných krajín na západ, rovnako ako pracujúci zo západu, ktorí odchádzajú na východ. A keď sa pozerám na štatistiky, tak vidím, že to nie je pohyb jedným smerom. My všetci musíme mať úžitok z tohto kroku a musíme mať vlastne E, výhody vo všetkých platoch celom, na celom kontinente. A treba vlastne, aby tu boli uznávané princípy mobility a voľného pohybu pre pracovníkov. E, podľa mňa je to v záujme všetkých e, európskych občanov, pani kominár, komisárka, pretože práve táto mobilita môže viesť k tomu, že budeme odolávať nezamestnanosti a po tretie, ja sa nazdávam, že keby sme všetci e, mohli otvorene e, a vyvážene pracovať tak, aby sa tu každý našiel a s touto revidovanou a skorigovanou smernicou o 20 rokov by sme mohli mať sociálnu Európu. A keď vás počúvam, drahí kolegovia, keď hovoríte, že my sme E, nevypočuli e, Brexit od e, Angličanov, tak vám odpoviem, že čím, čím viac budeme budovať sociálne základy Európy, tak tým ľudskejšiu odpoveď budeme mať od tých, ktorí hlasovali za Brexit. A na tom mi záleží lebo Euró- aby Európa neexplodovala, na, e, pokiaľ ide teda o ľudskú úroveň, tak my na to musíme pracovať. My musíme posilniť e, základy sociálnej Európy, aby sme mohli zostať všetci spolu. A chcem doložiť, že tento cieľ e, si vyžaduje, aby sme pracovali aj s národnými parlamentmi. To je úplne nevyhnutné Možno, že to sme až doteraz nedokázali celkom urobiť. Európa e, e, sa príliš vzdialila od národných parlamentov. Môžete so mnou rátať, že budem pracovať na tejto téme a to konštruktívnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Ja, vítam vás, pani komisárka, v našom výbore. Súhlasím s vami, že riešenie je silnejšie vykonávanie smernice, ale chcem mať všeobecnejšiu poznámku, lebo ostatní kolegovia už zdôraznili úlohu národných parlamentov. Ja si myslím, že problémom je to, že mnohé členské štáty, podľa mňa 24 z 28, nemá parlamentnú kontrolu svojej vlastnej vlády. Tak som to napočítala a preto tieto otázky sa neriešia bežným postupom, keď vlády členských štátov pripravujú stanoviska k legislatívnym návrhom v Rade. Takže ja chcem zdôrazniť tento všeobecný bod, pretože si myslím, že uvidíme ešte viac žltých kariet z dobrých dôvodov, pretože každý národný parlament musí mať svoje riadne miesto v tomto procese. Pokiaľ to tak nebude pri udávaní mandátu národným vládam, bude žltá karta. Žltá karta je kompenzáciou slabého vplyvu národných parlamentov. A posledná vec, že členský štát môže mať len jedno stanovisko, jedno miesto v rade. Toľko si ja myslím. Ďakujem. Teraz pani Uliskok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám, pani komisárka Tysen, že ste tu medzi nami tá otázka vyslaných pracovníkov je veľmi citlivá, je veľmi politická, je to veľmi dôležitá téma pre každý členský štát. Nie som však presvedčená, koľko žltých kart naozaj rieši subsidiaritu. Uh, Otázku subsidiarity môžeme vidieť z rôznych uhlov. Keď moja vlast Švédsko vstúpilo do EÚ, tak nám slúbili, že vstup do EÚ nebude mať dopad na model, ktorým sa riadi náš trh práce a vzhľadom na výklad existujúcej smernice vysielaných e, pracovníkov Švedsko nemá tú subsidiaritu, ktorú nám slúbili. Naši sociálni partneri vedia najlepšie, aké sú tieto podmienky a my si myslíme, že naši sociálni partneri majú byť schopní definovať pravidlá nášho trhu práce. Považujeme to za rozhodujúce. A MSP by mali tiež dokázať súťažiť na spravodlivom trhu práce. Toto nie je predsa otázka harmonizácie. To je úplné nepochopenie. Tu ide o e, čestnú, spravodlivú súťaž na trhu, v tomto prípade na trhu práce a dnes tomu tak nie je, takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby návrh komisie pokračoval tak, aby parlament a členské štáty mohli diskutovať o súčasnej o situácii, pretože dnešná situácia nie je udržateľná. Teraz pán Le Merci. Ďakujem, vážený pán predseda. Vítam pani komisárku. Ako správodajca pre subsidiaritu v tohto textu som aj ja požiadalo toto vypočutie. Ja som veľmi rád, že e, ste to prijali. E, detašovaní e, pracujúci už majú smernicu z roku 1996. Táto právna formula je však v kríze. Vy ste zdôraznili dôvody. Sú tu veľké rozdiely v platoch medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, veľké rozdiely, pokiaľ ide o sociálne e, náklady a e, organizácia mobility, prílišná e, organizácia e, mobility v Európskej únii môže vyvolávať sociálny dumping. A ak chceme revidovať e, smernicu z roku 1996, tak to je dobre, pretože sociálny dumping dosiahol neakceptovateľných rozmerov. Situácia je naozaj vážna, pretože ak si zoberieme ako príklad Francúzsko, moju krajinu, tak v roku 2015 bolo to viac ako 25 bolo na viac 25 pracujúcich detašovaných ako v predchádzajúcom roku. To je znepokojujúce. Máme tu e, politickú krízu, ktorá je proti, e, alebo ktorá stavia západné štáty, ktoré skôr sú za túto revíziu, pretože ich nádej sa e, nádej je to, že dôjde k redukcii týchto pracujúcich a potom sú tu východné krajiny, ktorí e, ukázali žltú kartu, pretože oni sa snažia zase zachrániť eh, vlastne tento spôsob detašovaných pracovníkov, pretože to je pre nich zdrojov príjmov. A to dokazuje, že je tu jedna veľmi vážna politická kríza, že Európska únia nedokázala vytvoriť e, veľký trh pracujúcich, mobilitu pracujúcich a to je kompletná porážka. Teraz sme dospeli na kryžovatku. Technicky tu máme žltú kartu a máme tu argumenty, ktoré vy budete skúmať, napríklad predstava, že tu budú kolektívne vyjednávania. Ďalší argument, že sme sa z minimálneho platu, e, ktorý bol veľmi ľahko pochopiteľný, tak sme sa dostali ku konceptu e, rovnej, rovnakej pláce za rovnakú prácu na rovnakom mieste. A to sú už ďalšie problémy a argumenty, ktoré sú technicky zaujímavé, e, ktoré vyvolávajú isté problémy v oblasti subsidiarity a ak súhlasíte, ja sa vás chcem spýtať, že či si nemyslíte, že za týmito argumentami je veľmi vážny problém priechodnosti európskeho projektu, e, ktorý je e, vlastne spochybňovaný. Máme tu Brexit, všetci dobre vieme a teraz vlastne ukazujeme prstom na to, že sa nám nepodarilo vytvoriť integrovanú Európu. Teraz pán Zvievka, prosím. Ďakujem. Vážený pán predseda, ďakujem aj pani komisárke za jej prítomnosť. My sa teraz vidíme opäť po niekoľkých rokoch. Ja by som rád upozornil na také základné záležitosti. My tu máme zasadanie výboru Júri a nie výboru Ampl. To znamená, že v súvislosti s tým, kedykoľvek sa tu hovorí či už o odmene za prácu alebo o záležitostiach, ktoré sa týkajú platov a miest zamestnancov, tak nás sa to netýka. Nás sa týka len ten aspekt subsidiarity, to znamená reakcia Európskej komisie na postup žltej karty. Tu máme celkom jasné a prehľadné informácie zo strany pani komisárky, že zatiaľ k tejto problematike ešte nič nie je známe. A mne je to ľúto, pretože ja som dúfal, že práve dnes sa dozvieme viac. A to, že komisia reagovať musí, tak to je úplne jasné. Čiže my teraz musíme počkať do budúceho týždňa. A máme tu ešte ďalšiu záležitosť, ktorou sa tiež musíme zaoberať. A ktorá je dôležitá v rámci výboru Júri. Došlo k nebezpečnému precedensu v Európskej komisie. E, dokument, ktorý predložila v druhom článku, tak v ňom je niečo, čo by tam byť nemalo, totiž je tam zmena definície zmluvy. Ja by som rád pripomenul, že akékoľvek zmluvné záväzky a definície sú upravené nariadením Rím 1. A tam sa to má predsa robiť priamo, priamo do členských štátov. Čiže pokus pozmeniť definíciu, ktorá je súčasťou Ríma 1 pri úprave záležitosti, ktoré sa týkajú vysielaní pracovníkov, nie je prípustná. Ja neviem, či by komisia predsa len nemala e, z toho vycúvať a ak k tomu nedôjde, tak by som chcel navrhnúť, aby náš výbor oslovil právnu službu Európskeho parlamentu a nechal si vypracovať presnejšie, detailnejšie e, posudky v tejto e, oblasti. Pani Jazoviecka, ďakujem, pán predseda. Ja nebudem zachádzať až do takých podrobností ako môj predrečník, ale napriek tomu by som sa rada vyjadrila k niektorým témam, ktoré už spomínala pani komisárka. Pani komisárka, vy ste upozornili na skutočnosť, že v súvislosti s cezhraničnou povahou vysielania pracovníkov je treba riešiť záležitosť na celoeurópskej úrovni, a to aj v tých problémoch, o ktorých vieme. Napríklad odborári nás upozorňujú na nedôstojné odmeňovanie na firmy, ktoré E, majú formu poštových schránok a to sa týka smernice o zavádzaní a vysielaní pracovníkov. Mám teda teraz takúto otázku, pani komisárka. Vy ste povedali, že je potrebné nájsť solidárne riešenie. E, solidárne riešenie znamená totožné riešenie? Ak áno, tak v kontexte, keď hovoríme o možnosti voliť, akým spôsobom my poskytujeme služby, tak tam je potom potrebné tie služby poskytovať rovnako. Keď hovoríte napríklad o rôznych výhodách, benefitoch, prirážkach, príplatkoch a tak ďalej. Napríklad vo Francúzsku existuje 32 druhov takýchto rôznych príplatkov. Dalo by sa, dala by sa prijať taká úprava, aby sa nezvojovali tieto príplatky, lebo aby sme mali nejaký podobný typ týchto príplatkov alebo zrážok či vo vysielacej alebo v príjmacej krajine, tak by sa to zdvojovalo. Ide tu často napríklad o sadzby na zdravotné poistenie, dovolenky, aj keď to niekedy zamestnávateľ vyplatil, predsa len sa im to nevracalo, ak dochádzalo k zdvojovaniu. Akým spôsobom chceme zamestnancov chrániť, ak by k takémuto niečomu začalo dochádzať? A ďalšia vec, ak nejaký zmluvný partner zaistil všetky kolektívne zmluvy a plnili ich, a to je dôležité, pretože sú krajiny, ktoré majú kolektívne zmluvy, ktoré sa vzťahujú na celú krajinu. Sú iné krajiny, kde je to záležitosť jednotlivých odvetví, potom sú krajiny, kde je to regionálna záležitosť a krajiny, kde sa to týka len firiem. Čiže v tomto kontexte, v tejto nesmiernej komplikovanosti sa chcem spýtať, ako chceme zabezpečiť transparentné zákony, právnu istotu a obmedziť byrokraciu. Ja sa obávam, že riešenia, s ktorými prichádza komisia, povedú k mnohým problémom práve u firiem, ktoré vysielajú pracujúcich a nakoniec povedú k znižovaniu vysielania pracovníkov, pretože sa firmy budú obávať, že budú sankcionované alebo pokutované. Veď my sme už teraz svedkami aj pri smernice z roku 1996, že niekedy môže firma dostať pokutu až 500 miliónov eur a je neuveriteľné, ako v niektorých krajinách bujne protekcionizmus. Pani komisárka, priznám sa, že by som bola naozaj vďačná za revíziu tejto smernice, ale až vtedy, keď budeme mať všetky údaje, všetky fakty, krásny prehľad o slabinách tej pôvodnej smernice a nie len také naše domnienky o tom, čo je a čo nie je. Skôr ako dám slovo ďalšiemu poslancovi, chcem zdôrazniť to, čo sa tu už povedalo. My sme vo výbore pre právne otázky a my tu riešime otázku subsidiarity. Ak máte aj ďalšie otázky, tak musíte ísť na rokovania iných výborov. Toto je výbor, kde riešime otázku subsidiarity tejto dotknutej smernice. A teraz pani Regnerová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem sa držať vášho zadania. Ide naozaj o subsidiaritu. Nie len, ale v prvom rade. Takže moja otázka. Samozrejme je dôležité uvažovať aj o tom, že e, veľké množstvo členských štátov podalo výhrady k subsidiarite. To treba brať vážne, ale keď toto zohľadňujeme, ak tu vidíme e, takúto výraznú menšinu, alebo keby to aj bola väčšina členských štátov, máme právo potom, keď je tu tento argument, keď sa používa argument, ktorý nesedí, hovoríme tu, keď nie, tu nie je predsa o smernicu o vysielaní, je tu reč o ľuďoch, ktorí sú z jednej krajiny a pracujú určitý čas v inej krajine. Toto je tá téma smernice o vysielaní a je to téma, ktorá možno nie je tá téma, ktorá by sa mala riešiť na európskej úrovni. Samozrejme, že si musíme vypočuť všetky argumenty dotknutých článov, musíme to brať veľmi vážne, ale podľa mňa tu nie je žiadna téma, ktorá by bola viac cezhraničná ako táto. A preto tá otázka európskej úrovne je podľa mňa opravnená pretože tu ide o otázku zamestnancov z jednej krajiny v druhej alebo v tretej krajine. A tu ešte aj to pozadie, o ktorom hovoril pán Duda, a síce, že v jednej krajine, povedzme v Nemecku, je minimálna mzda, povedzme 2000 eur a v inej krajine je to, povedzme, oveľa nie, menej, povedzme 400 eur. A Cieľom tejto smernice rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste je e, cesta, ako dostať ľudí e, na rovnakú úroveň, nie smerom dole, ale smerom hore. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Koster. Súhlasím s pani Tysen, keď hovorí, že vnútorný trh potrebuje pravidla a práve otázka vysielania pracovníkov je cezhraničná otázka, to znamená európska otázka a preto je nevyhnutné, aby sme pri otázkach vnútorného trhu riešili aj tú otázku, ako sa majú, ako to súvisí so sociálnymi pravidlami. A preto môžem len zo skúsenosti v Nemecku z mojej spolkovej krajiny Nordrhein-Westfalen povedať, že my máme zákon, ktorý podľa, e, vypracovaný podľa smernice o vysielaní. Je to sociálno-politický pokrok a prispieva k tomu, že v notrajn westfalsku sú pozitívne presvedčení o Európe a preto si myslím, že je to dôležitý aspekt, aby občanov sme mohli presvedčiť o výhodách Európy a nerobili z Európy len prostriedok upravujúci vnútorný trh. Teraz pani Nibla. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, ďakujem za to, že ste prišli. Prepačte, že som prišla neskoro, bola som v inom výbore. A ja sa chcem len zamerať na tie otázky, ktoré sa týkajú našej e, právomoci. Chcem podporiť kolegu z Vievku, ktorý hovoril o subsidiarite a ešte raz chcem upozorniť na to, že či môžete naznačiť, ako uvažujete ďalej pokračovať. Uvažujete skôr o tom, že zachováte tento návrh alebo e, sa zaoberáte tým, čo sa dá zmeniť, alebo si myslíte, že návrh treba stiahnuť a začne sa pracovať od nuly. To by mi bolo dôležité a potom chcem podporiť aj kolegu Zvievku v tom, že v prípade, že subsidiarita sa bude inak hodnotiť, rôznorodo hodnotiť u nás v parlamente, vo výbore, tak si myslím, že by sme mali požiadať právny odbor, aby, aby podali stanovisko a aby aj tie 11 členských štátov sa znovu vyjadrilo. Mám ešte otázku, pani komisárka, k otázke posúdenia dôsledkov. Teda hovorím o tých členských štátoch, ktoré použili žltú kartu ktoré poukazujú na to, že posúdenie dôsledkov nie je dostačujúce, najmä pokiaľ ide o dopad na malé a stredné podniky ktoré neboli správne posúdené. Možno by ste sa mohli aj k tomuto ešte konkrétne vyjadriť. Ďakujem. Teraz pani Dlabajová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade ďakujem za tento hearing. Som veľmi rada, že výbor berie vážne túto tému. A máte pravdu, áno, sú tu otázky zamestnanosti, sú tam aspekty právneho charakteru a nemali by sme ich miešať. Môžeme o otázka zamestnanosti hovoriť aj vo výbore o zamestnanosť. Už sme to robili, už sme mali aj seminár s predstaviteľmi národných parlamentov, ktorí prišli vysvetliť svoje stanoviská a odôvodnili túto, svoje stanovisko. Mám dve otázky Komisárka pozná veľmi dobre moje stanovisko, vie, že mne sa nepáči tento návrh revízie tejto smernice, ale všetci hovoríte o zásade subsidiarity, ale je tu ešte ďalšia dôležitá zásada, čo je rozhodujúca pre európske rozhodovanie, a to je zásada proporcionality. Takže moja otázka na pani komisárku je, že či ide o návrh, ktorý je proporcionálny voči cieľom, ktoré chce E, dosiahnuť. To si myslím, že to je ďalší dôležitý bod, o ktorom by sme tu mohli hovoriť. Moja druhá otázka je skôr politická otázka. Takže nechcem zasahovať ani do kompetencií výboru pre zamestnanosť alebo právne otázky. Je to politická otázka dôležitá pre nás všetkých. Pani komisárka, vy a kolegium príjmete tento signál národných parlamentov, budete ho brať vážne to nie, odpoveď nie je, že či budete alebo nebudete pokračovať s návrhom. Otázka je, že či to budete brať politicky vážne. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý signál. Ďakujem. A teraz pani Lagrip. Merci. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste medzi nás prišli, pani komisárka, veľmi stručne v roku 1996 bola prijatá prvá smernica o vysielaní pracujúcich a o nej hovoríme opäť teraz. A od, v čase, keď bola prijatá Európska únia, mala 15 členských štátov, teraz nás je 28, ešte stále 28. E, v 96. E, platy e, rozdiel medzi platmi bol 1 k a teraz E, ten rozdiel v platoch je 1 ku 12, takže my sme prešli z jednej Európy do druhej, z jedného storočia do druhého a zmenil sa vnútorný trh v rámci teda dobrej profesionálnej mobility pracujúcich a preto by bolo úplne normálne, aby sme adaptovali, zrevidovali a zmodernizovali túto smernicu a prispôsobili ju súčasnej doby. Či už ja teda s veľkou pozornosťou som počúvala návrh revízie tejto smernice, ktorý sa mi zdá pragmatický, realistický a e, snaží sa práve prispôsobiť novej situácii a novej konfigurácii v Európe. Nie som členkou e, právnej služby ani Európskeho parlamentu, ani Európskej komisie ja si e, vysoko vážim národné parlamenty, ich úloha je súčasťou rozhodovacieho európskeho procesu a ja si myslím, že je potrebné počúvať, študovať, analyzovať to, čo nám hovoria národné parlamenty s veľkou pozornosťou a s veľkým rešpektom. A tak ako povedala naša kolegyňa Moren Šartie, my by sme mali skutočne e, počúvať, čo nám hovoria národné parlamenty, ale pre mňa, mne sa zdá, že ak ide o nejaké zarámcovanie, zregulovanie mobility pracujúcich v rámci Európskej únie, teda cezhraničnú mobilitu, tak to je v kompetenciách Európskej únie, e, pokiaľ ide teda o, o oblasť organizácie územia a pohyb obyvateľov. Ďakujem. Ďakujem, to bola posledná otázka. Ja by som poprosil teraz pani komisárku, aby stručne zareagovala a ak to bude možné, aby sa sústredila najmä na otázky súvisiace so subsidiaritou. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj váženým poslankyňom a poslancom za všetky otázky a pripomienky. Ja eh, by som sa pokusila odpovedať, pán predseda, som si to poznamenal a dúfam, že odpoviem všetkým na otázky týkajúce subsidiarity, ale v prvom rade by som chcela spomenúť eh, jednu vec. A bola to jedna z tých prvých otázok. Či je to kompatibilné so smernicou o vykonávaní, eh, ktorá má byť transponovaná, mala byť transponovaná do 18. júna? Áno, moja odpovede je to kompatibilné, pretože Smernica o vykonávaní hovorí o vykonávaní existujúcich pravidel. Hovorí o boji proti podvodom, boji proti zneužívaniu. Zatiaľ, čo ten návrh, ktorý, e, s ktorým prichádzame my, e, ten sme vypracovali na základe preskúmania vecného práva súvisiaceho s vysielaním a prišli sme s, so záverom, že je čas na čiastočnú revíziu, nie úplnú. Čiže nám ide teraz o to, aby sme dali členským štátom nástroje na to, aby mohli lepšie vykonávať ustanovenia, aby vedeli lepšie bojovať proti podvodom. Čiže to, čo sa e, lepšie dá e, vyriešiť v rámci smernice o vykonávaní, to sa rieši tam. Tento návrh spolu s tou smernicou sú absolútne kompatibilné. Ďalej, z hľadiska subsidiarity a miest, ako hovoril niekto, tí, to, to, teda viacerí ste spomínali veľké rozdiely v mzdách. Ja si myslím, že ten náš návrh eh, je vhodný z hľadiska princípu subsidiarity v tom, že um, máme um, niekoľko, alebo teda tri konkrétne reakcie, ktoré prišli z členských štátov, na základe ktorých sme rozbili ten postup e, žltej karty. A ja to vysvetlím, aj keď e, nemôžem to zdôrazniť viac než tak, že tento návrh e, nie je o harmonizácii miest v členských štátoch. Jednoducho harmonizácia miest a akékoľvek úpravy súvisiace so mzdami, tie sú e, v pôsobnosti členských štátov a sociálnych partnerov. To je jasne napísané v zmluve, my ju rešpektujeme. Skutočne to nie je úlohou ani komisie, ani iných európskych inštitúcií rozhodovať o mzdových e, záležitostiach. A tento návrh e, jasne hovorí, že pravidlá o odmeňovaní, ktoré sa uplatňujú pre pracovníkov v členskom štáte, to znamená e, pravidlá, ktoré stanovuje buď zákon alebo všeobecne záväzná kolektívna zmluva, tak tieto e, pravidlá odmeňovania pre miestnych pracovníkov sa uplatňujú aj pre vysielaných pracovníkov, ktorí prichádzajú pracovať do tohto členského štátu. Takže my sme sa rozhodli, rovnako ako v pôvodnej smernici z roku 1996, kde tiež mimochodom um, otázka miest je dôležitá. Tá pôvodná smernica hovorila o tom, že mm, bežná výška miest má byť zachovaná alebo má byť rešpektovaná v danej krajine a tu nehovoríme len o minimálnej mzde, ale aj o e, mzdách, ktoré sú e, zakotvené v nejakom zákone alebo v kolektívnej zmluve v danom členskom štáte, tak tieto mzdové úrovne sa musia uplatňovať aj na vysielaných pracovníkov prichádzajúcich do tejto krajiny. Ale ak si to pozriete, ten text e, dôkladne, tak vidíte, že je to práve to, čo som povedala, že to vlastne robíme takto. A mm, myslím, že to je nesporné. Ďalej by som chcela poďakovať e, pani Morko. Chcela som jej poďakovať, áno. Vy môžete v mojom mene poďakovať pani Morenšartie za jej pozitívne návrhy a môžem potvrdiť vôľu nielen moju, ale aj všetkých kolegov z komisie pokračovať eh, v spolupráci s národnými parlamentami. A je dobré, že Európsky parlament eh, tiež sa tomu venuje. Eh, to je tiež našim cieľom spolupracovať s národnými parlamentmi. Keď nás pozývajú, tak ich navštevujeme, vysvetľujeme. My sme vždy pripravení vysvetliť naše návrhy. Myslím si, že je to otázka rešpektu a je tu záväzok venovať sa tejto činnosti. A teraz k tomu, čo povedala pani Hautala, to sa samozrejme týka vnútornej organizácie, teda vnútroštátne parlamenty a ich ministri, teda ministri vlád, e, spolupracujú určitým zabehaným spôsobom a ja sa nechcem vyjadrovať e, k tomu, ako to v jednotlivých členských štátoch prebieha. Ďalej chcem poďakovať pani Ulfskok za podporu pre tento návrh. E, naozaj podľa nás tento návrh e, je v intenciách e, pravidel subsidiarity a musím povedať, že toto celé je zamerané na vytvorenie jednotného rovného hracieho pola pre podniky a takisto je našim cieľom vytvoriť jasné pravidlá pre vysielaných zamestnancov. A treba povedať, že zákonodárce, keď v roku 1996 alebo predtým keď rozhodoval o e, vysielaní, tak e, tie ciele boli rovnaké, ako sú teraz. Ono sa to nezmenilo, až na to, že medzi tým ubehlo 20 rokov. A je potrebné preskúmať, či e, tie ciele ešte stále plnia svoj účel. Pán Breton, sloboda poskytovania E, služieb to je jedna zo základných slobôd naš- zakotvených v našich zmluvách, A rovnako ako aj presadzovanie možnosti využívať a používať túto slobodu. To je našim cieľom, je to súčasťou vnútorného trhu. A chcela by som iba pripomenúť, myslím si, že je to tiež veľmi dôležité, že vnútorný trh to nie je e, zákon džungle Náš vnútorný trh to je organizovaný trh. My máme pravidlá, pravidlá pre mobilitu výrobkov a máme rovnako pravidlá pre mobilitu služieb, slobodné poskytovanie e, služieb pre mobilitu osôb. To všetko má svoje pravidlá a my v tomto zmysle na týchto návrhoch pracujeme. Podľa nás tieto pravidlá musia byť jasné, spravodlivé, vyvážené, musia byť aplikovateľné a to je cieľ nášho návrhu. Pán Zievka, e, vy ste sa pýtali, aká je naša reakcia. Na tie listy, ktoré sme dostali z rôznych eh, národných parlamentov. A ja, ako som vysvetlila eh, k otázke subsidiarity, v prvom rade eh, poskytneme odpoveď každému parlamentu a budeme reagovať na konkrétne otázky, ktoré v tých listoch parlamenty spomínali, či už sa to týkalo subsidiarity alebo niečoho iného. Teda chceme odpovedať na to, na čo sa parlament pýta a obvykle teda nás žiada o vysvetlenie toho nášho návrhu. A to rozhodnutie, ktoré musíme vykonať všetci komisári v kolégiu spoločne, tak e, budeme musieť rozhodnúť o tom, ako zareagovať e, na otázku tej subsidiarity, tak ako vyplýva zo zmluv. Čiže my ako komisári schválime celkovú všeobecnú odpoveď, ktorá sa bude týkať uplatňovania princípu subsidiarity v zmysle zmluv. No a ja som eh, vo svojom úvodnom vystúpení jasne povedala, že sú tri základné elementy, ktoré sa objavujú v tých eh, listoch viackrát a podľa našej analýzy sme presvedčení, že eh, sme zotrvali v manevrovacom priestore, ktorý je nám vymedzený princípom subsidiarity, teda my to vidíme takto, ale názory členských štátov sa rôznia a členské štáty, teda tie, kde nám tých 11 parlamentov napísalo, tak um, majú pocit, že ten návrh e, nie, je dobre, nepáči sa im kvôli obsahovej stránke. Tiež sme dostali listy od vlád a od sociálnych partnerov a tieto listy hovoria, že nechcú spustiť eh, proces žltej karty, lebo podľa nich eh, splňame pravidla subsidiarity a dokonca neideme dosť ďaleko. Eh, členské štáty tiež niektoré hovoria, že ideme ďaleko a iné hovoria, že je príliš skoro a ten návrh je nepriateľný, pretože zachádza príliš ďaleko. No a ja si myslím, že ten návrh je vyvážený, ale diskusia je otvorená a my momentálne začíname diskutovať o obsahu a ja si myslím, že to bude veľká a nie jednoduchá debata. Budeme musieť e, komunikovať navzájom a skúmať, e, kde by sme v tomto mohli nájsť kompromis. A mm, ja si myslím, že vieme dosiahnuť dohodu, kde na rade bude konsenzus na jednej strane a na druhej strane parlament ten návrh e, schváli. Ja si myslím, že parlament k tomuto už schváli legislatívu, ktorá je podobná, alebo je, rieši podobnú oblasť, takže si myslím, že tá otázka subsidiariaty nebude veľkým problémom. My sme sa teda rozhodli, že budeme v tomto pokračovať. Chceme samozrejme absolvovať e, e, vyčerpávajúcu diskusiu s ostatnými európskymi inštitúciami a samozrejme chceme reagovať aj na výhrady e, národných parlamentov. No a rozhodnutiu kolegia. Ja tam navrhnem to, čo som navrhovala v marci. My e, sme my v prípade kontroly dodržiavania subsidiarity to neberieme ako nejakú rutinu kontrolu. Je to jeden zo základných stavebných kameňov zmluvy a preto je to pre nás osobitná záležitosť. A na začiatku mandátu tejto komisie Jean-Claude Juncker povedal aj tu v Európskom parlamente, že budeme e, odvážny vo veľkých veciach a skromných malých veciach. Každý skrátka má svoje povinnosti, každý e, má svoju časť práce a my by sme chceli z dôvodov, ktoré som spomínala na začiatku, povedať, že ja si myslím, že v tejto oblasti by mala konať európska úroveň a otázka je, do aké miery bude konať a toto môže byť predmetom ďalších diskusí, keď e, budeme mať príležitosť. No, k subsidiarite by som ešte chcela povedať jednu vec. Tu mm, som skúmala tie vaše vystúpenia a myslím, že jednoznačne treba povedať, že ochrana pracovníkov a vytvorenie jednotného e, priestoru no to nie je protekcionizmus. Ochrana práv zamestnancov nie je protekcionizmus a nenájdete ma na strane tých, ktorí hrajú e, s touto kartou protekcionizmu. Ja som naozaj presvedčená o e, veľkom prínose dobre fungujúceho vnútorného trhu a protekcionizmus na tomto vnútornom trhu naozaj nemá miesto. Chcem poďakovať e, pánovi, pani Regner aj pánovi Kosterovi to, ako naložíme s týmto návrhom, tak prvá bude samozrejme diskusia a potom k tomu, čo povedala pani Nibler, ja by som chcel povedať, že v našom posúdení vplyvov, teda spýtali ste sa, či sme zvažovali malé a stredne veľké podniky a moja odpoveď je samozrejme áno, pretože vieme, že malé a veľké stredne veľké podniky sú najväčším zamestnávateľom v Európe a všetky moje politiky na ne vždy pamätajú. My sme E, realizovali posúdenie vplyvov na malé a stredne veľké podniky a to tak na strane, kde sa služba realizuje, aj na strane, kde sa služba odoberá. A právny odbor takisto skúmal túto problematiku, čo je logické, a teda riešili sme právnu stránku. A potom tu je pripomienka k e, k Rímu 1 a tento návrh je plne kompatibilný aj s nariadením Rím 1 a mm, otázka je e, prepojenie s ktorou krajinou je najúžšie, ale e, Rím 1 je povinná legislatíva, ktorá zavádza práva pre zamestnancov, na ktoré sa tie zamestnanci môžu, tí zamestnanci môžu plne spolahnúť, takže to platí určite aj v priestore tohto nášho návrhu. A má Mám teraz pocit, pán predseda, že som odpovedala asi na všetky otázky týkajúce subsidiarity a možno aj e, trocha viac. A predpokladám, že tieto moje slova trocha objasnili dôvody, pre ktoré sme predložili tento návrh a ciele, ktoré nás viedli k tomuto prehodnoteniu a ja dúfam, že e, to bude jasnejšie z hľadiska členských štátov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Ja by som chcel poďakovať pani komisárke za náš výbor, za prítomnosť, za to, že sem prišla, za to, že odpovedala na mnohé otázky, ktoré ste položili a e, tešíme sa na stretnutie v blízkej budúcnosti, hoci možno nie priamo k tejto téme, ale k iným iste. dear colleagues, may we continue? Drahé kolegyne a kolegovia, mali by sme pokračovať. Klop, klop, klop. Thank you very much. We continue. Takže ešte raz, dámy a páni, prosím, aby sme mohli pokračovať. Na žiadosť pána Zvievku preberieme bod 11, e, výmenu názorov k, k konaniu o platobné neschopnosti a exekútora by som poprosil pani Bergeron a ďalších, aby prípadne pokračovali vo svojich diskusiách mimo tejto sály. Pán Zvievka, máte slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa, že tu otravujem, ale Chcel by som vám povedať, že som rád, že ste vzali do úvahy moju prozbu. Chcel by som pripomenúť, že na začiatku tohto volebného obdobia sa podarilo dotiahnuť dokonca vyjednávanie s radou o insolventných e, e, postupoch. Všetko, čo teraz bude nasledovať, sú dôsledky prijatia tohto nariadenia a v členských štátoch sa toho deje naozaj dosť. Rád by som vás teda poinformoval o čiste technickej záležitosti. Nede tu o nič, čo by nejakým spôsobom zmenilo vyznenie našej diskusie. To znamená, že e, Poľský parlament prijal zákon, ktorý upravuje záležitosti týkajúce sa e, insolventných konaní, konaní o insolvencii a insolvenčných správcov, správcov insolventnosti a to znamená, že v európskej dokumentácii takéto typy e, správcov insolventnosti a ins- pokračovaní e, insolventných konaní sa to patričným spôsobom odrážalo v prílohách. Ide tu o dve prílohy. E, jedna z nich je príloha, kde máme zoznam týchto konaní v insolventnosti, to je príloha A potom máme prílohu B, kde je zoznam insolvenčných správcov. Zmeny, ktoré boli prevzaté do polskej legislatívy, boli dopredu predrokované s Európskou komisiou a následne ich komisia schválila. V súlade s platnými postupmi, pretože tom projekte sa vyžaduje spoloč, spoločné rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady. A preto aj my musíme v tejto záležitosti prijať rozhodnutie. Ako som už povedal, ide o technickú záležitosť. Ja by som chcel navrhnúť na tento harmonogram. Na našom prvom zasadnutí po letnej prestávke 5. septembra by som vám predniesol návrh správy a to by bola výmena názorov naozaj čiste technického charakteru. Všetko bude k dispozícii vopred, posmenujúce návrhy, na ne bude krátka lehota, pretože mi záleží na tom, aby sa to všetko e, dopracovalo na jeseň. A predtým, ako toto nariadenie vstúpne, vstúpi do platnosti, aby sme tam nemali nejaké rozpory. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Nejaké otázky zo strany členov výboru? Nevidím, že by sa niekto hlásil. V takomto prípade, v tom prípade sa chcem poďakovať pánovi Zvievkovi za takúto jednostrannú výmenu názorov a my budeme pokračovať bodom číslo 10. A tu ide o správu pre tento výbor o interpretácii a uplatňovaní zmluvy o lepšej legislatíve, kde som spravodajcom spolu s Richardom Corbettom z výboru AFKO. Ja by som chcel poskytnúť e, stručnú informáciu o dvoch stretnutiach, ktoré táto skupina absolvovala o interpretácii a implementácii medziinstitucionálnej dohody o lepšom e, zákonodárstve. 7. júna pracovná skupina hovorila o troch záležitostiach. Po prvé možným, možnom pozmenení e, rokovacieho poriadku parlamentu, po druhé overenie právneho základu. Tieto veci boli prerokované za prítomnosti pána Buzeka a pána Výlanda, ktorý je predsedom výboru, teda pracovnej skupiny výboru e, AFKO pre e, rokovací poriadok. A pán Buzek počas zasadnutia pomenoval hlavné výzvy, ktoré vyplývajú z uplatňovania medziinštitucionálnej zmluvy v e, oblasti programovania Pán Buzek tiež e, povedal, že výbory parlamentu e, majú najlepšiu pozíciu na to, aby rozvinuli dialog a zabezpečili monitorovanie ročného pracovného programu a že legislatívne konania by nemali byť e, zväzované harmonogramom iných inštitúcií. pokiaľ ide o overenie právneho základu, tak ja som povedal, že bez ohľadu na to, aká dohoda sa nájde e, pre uplatňovanie e, interinstitucionálnej dohody, existujúce povinnosti a právomoci našich výborov by mali byť plne zachované. S týmto pán Korbet súhlasil, e, teda súhlasil, že to zodpoveda jeho navrhovaným zmenám rokovacieho poriadku parlamentu a tiež objasnil, že pri výmene um, názorov s inými inštitúciami, aby predseda parlamentu mohol delegovať diskusie na predsedu uh, výboru pre ústavné záležitosti, čo zostáva vlastne, ktorý zostáva výborom na overenie právneho základu. Potom sme mali tretie stretnutie pracovnej skupiny, to bolo 4. júla, kde sme si vymenili názory s uh, Elmarom Brokom, predsedom výboru pre zahraničné záležitosti a tiež s Berndom Langem, ktorý je predsedom výboru pre medzinárodný obchod. Hovorili sme o, zlep- o lepších, e, lepšej úprave a uplatňovaní medzinárodných e, dohôd v zmysle nového odseku 40 novej medziinstitucionálnej zmluvy. Pán Lange vysvetlil, že E, negociátori musia spolupracovať s výbormi Libetran, Pech, Envy, Avko a Jury a že, že výbor, pardon, konferencia predsedov výborov tiež by mala byť zahrnutá do spolupráca, mali by, všetci informa- mali by všetci informovať konferenciu predsedov a že prvé stretnutie by sa malo konať 22. júna na ktorom som sa ja zúčastnil. E, tiež e, stručne e, zhrnul najobvyklejšie problémy a ťažkosti podľa výboru. Okrem iného včasný prístup k informáciám a dokumentom, nepotrebná miera dôvernosti dokumentov a potreba konzultácie Európskeho parlamentu v prípade zmeny právneho základu. Pán Lange tiež spomínal nedávny rozsudok o Tanzánii, ktorý je v prospech parlamentu z hľadiska jeho práva na informácie a tiež povedal, že dúfa v dosiahnutie dohody počas slovenského predsedníctva. Pán Brok eh, doplnil, že budú stretnutia s výbormi pred a po každom kole rokovaní a že predsedovia konkrétnych výborov budú pozvaní, aby sa pripojili k negociátorom, ak e, budú e, nejaké konkrétne záležitosti, ktoré sa ich e, priamo dotýkajú. A tiež vyhlásil, že je potrebné sa spoliehať na podporu výborov Júria Havko a z hľadiska obsahu aj na ostatné výbory. Pracovná skupina potom hovorila o judikatúre súdneho dvora, probléme zabezpečenia tzv. bezpečných čitární o práci ombudsmana o TTIP a definícii frázy tzv. need to know, teda potreby, pardon, nie frázy, ale pojmu poz, e, potreba poznať. Takisto bola spomenutá potreba zmiešaných dohod. A e, vzhľadom k tomu, e, že otázka, či je zákon, pardon, či je dohoda smiešaná alebo nie, je zakotvená v primárnom zákone. Pán Brok mám pocit, že táto záležitosť je nerokovateľná, nemala by byť na programe rokovania. Ja som e, upozornil, že transparentnosť môže mať aj negatívnu stránku vedľajšej škody, teda e, odhalenie červených línií v rokovaniach. Takže toľko k zasadnutiu dvoch ostatných zasad, dvoch, vlastne toľko dvom ostatným zasadnutiam našej pracovnej skupiny. Možno pani Hautala chce k tomuto niečo dodať? No, áno, diskusia bola veľmi zaujímavá. E, tak ako ste o tom hovorili, ja by som chcela doplniť, že e, to, čo e, vlastne vzniklo ako právo parlamentu na prístup k dokumentom v medzinárodných rokovaniach, alebo teda v rokovaniach o medzinárodných zmluvách, je niečo, čo vlastne nik, nikdy nebolo takto myslené a táto ehm, alebo teda táto možnosť také čitárne tá vlastne vznikla kvôli ehm, utajovaným dokumentom v oblasti zahraničnej politiky a bolo to vlastne vtedy, keď ehm, ešte táto oblasť nespadala do, pod zmluvu o Európskej únii. A ja si myslím, že si treba neustále pripomínať, že máme právo sa vyjadrovať respektíve schváľovať či neschváľovať medzinárodné dohody a zmluvy a preto parlament musí zabezpečiť, že má všetky možné informácie, aby dokázal mm, si ujasniť názor. A tu by som chcela poďakovať Berndovi Langemu za jeho snahu, pretože tu naozaj prehlbil transparentnosť voči parlamentu a prístup eh, parlamentu k dokumentom. Pani komisárka Malmström tiež eh, E, prispela svojim dielom a obmedzenie teraz je e, napríklad v tom, že USA napríklad v rokovaniach TTIP e, obmedzujú typy dokumentov, ku ktorým budeme môcť my mať prístup. Takže to už je vlastne druhá strana. Thank you very much. There is... Ďakujem pekne. Vidím, že o slovo nežiada nikto ďalší, takže túto vec budeme môcť uzavrieť a prejdeme na záležitosť v e, bode 29. Tu ide o výmenu e, názorov o zmluvách pre predaj tovaru na ďalku a na internete a spravodajkyňové pani Hautala, ktorým, ktorej týmto dávam slovo. Pán predseda, ja som už predtým eh, vravela, že toto je veľmi zaujímavá záležitosť a preto by som chcel poprosiť vašu trpezlivosť, kým to vysvetlím. Komisia eh, 9. decembra zverejnila dva návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu. Jeden tento návrh sa týka dodávky digitálneho obsahu a druhý návrh, ktorým sa tu práve zaoberáme, eh, sa týka ďalkového predaja tovaru a predaja na internete, teda ide o topánky, Um, knihy, autá, čokoľvek si predstavíte. Tieto dva návrhy sú úzko prepojené, teda predaj služieb a tovaru na internete, ďalkový predaj a v skutku oba návrhy, keď ich spravodajcovia študovali, tak eh, vykazujú prieniky a ja som eh, aj položila otázku ministerke eh, za slovenské predsedníctvo, či je ochotná diskusie na rade urýchliť a teda osobitne v prípade toho návrhu o hmotným, o hmotnom tovare, pretože ten, ten sesterský návrh o digitálnom obsahu je o mnoho ďalej, je, i skrátka rozpracovanejšie a neradi by sme stratili to prepojenie medzi týmito dvomi e, návrhmi a pán Fos, ktorý je e, spravodajcom Eh, eh, v zmysle článku 55 na výbore Júri pre tú tému návrhu o eh, predaj digitálneho obsahu. tiež o tomto samozrejme vie. Kolegovia z výboru IMCO sa touto tému zaberajú. A pointov je, ako zabezpečiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľov v digitálnom v tejto digitálnej ére. A rozhodnutie komisie riešiť osobitne digitálne služby a hmotný tovar e, možno na povrchu vyzerá logicky, ale fakt je, že mm, je to téma veľmi dôležitá a veľmi často, sa odli- veľmi často je ťažké odlíšiť rôzne právne e, režimy, keď e, napríklad pevná, pevný, alebo teda hmotná vec obsahuje aj software, napríklad, napríklad smartfón. Hej. V podstate tam pravidelne musíte aktualizovať ten software, alebo si, predstavte si chladničku, budúcu chladničku, neviem, či už niekto má takú inteligentnú chladničku, ale dáme tomu prestane fungovať a môže to byť aj kvôli tomu, že sa nejak pokazí software, ktorý v nej čo skoro bude. Takže ten problém je veľmi konkrétny a v budúcnosti bude stúpať s tým, ako sa bude presadzovať tzv. internet veci a robotika. To sú E, veci kyberfyzikálne, to je nová myšlienka, ja som tiež o tom predtým nepočula, ale um, my sa práve s kolegami, ktorí teda vo výboroch Júri a Imko zaoberajú týmito dvomi návrhmi, snažíme dosiahnuť právne, práve toto. Zadefinovať si rozsah pôsobnosti týchto dvoch e, návrhov a definovať aj tie režimy, e, tak aby spotrebitelia neboli metení, aby mali určitú právnu istotu. A ja práve tento aspekt právnej istoty považujem za veľmi dôležitý. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, neznižovali mieru ochrany spotrebiteľov v Európe a to v žiadnej krajine. Teda táto miera ochrany musí zostať vysoká, pretože si viete predstaviť, že sa môže stať jedna vec a to, e, ako sa to predtým volalo, hovorí rečnička, ten návrh, predchádzajúci návrh e, o spoločnom európskom práve o predaji, pretože tam sa rozputala veľká búrka práve kvôli tomu, lebo niektoré členské štáty by museli znížiť eh, svoju mieru ochrany spotrebiteľov, aby mohli vlastne harmonizovať eh, pravidlá. Čiže e, vieme už teraz, že komisia nepôjde do toho cestou. A e, dá sa povedať, že teraz už máme pomerne robustný okruh legislatívy na úrovni Európskej únii. E, legislatívy, ktorá sa zaoberá práve predajom a ochranou spotrebiteľov, dá sa to až považovať za aký. A komisia si je vedomá toho, že tie príklady, kde predchádzajúca legislatíva nefungovala, ten spoločný, alebo tá spoločná európska úprava o e, zmluvách o predaji, tak tá, ne, tá jednoducho nefungovala, komisia to vie a e, vlastne komisia teraz sa snaží riešiť tie veci, ktoré um, neboli riešené s zmluvnom práve predtým, teda digitálne, digitálny obsah a polodigitálne produkty. To sú teda dva okruhy a Ďalej je tu presah do smernice o ochrane osobných údajov, kde e, spotrebitelia majú prístup k službám a k obsahu bez platenia E, peňazí. Teda. A ja si myslím, že napriek všetkému v tejto oblasti je možná dobrá harmonizácia, ale v niektorých členských štátoch napríklad nie je zakotvená v zákone e, e, nejaká doba záruky, minimálnej záruky. Je to tak napríklad v Holandsku alebo vo Fínsku, kde sa ráta s nejakou priemernou životnosťou produktu. Ráta sa s teda prakticky s tým, že niektoré produkty majú očakávanú životnosť dlhšiu než 2 roky. A toto je vec, ktorú by sme nemali narúšať. Teda spotrebiteľa skrátka očakávajú, že sú okruhy produktov, ktoré budú fungovať dlhšie. Tam je zase priateľná doživotná záruka. Takže otázka je, ako na európskej úrovni e, zapracovať túto otázku celoživotnej záruky. Ja si myslím, že tam napríklad pomôže aj smernica o ekodizajne a nie je to zase taká stará myšlienka, je to nová myšlienka pre európsky, európske právo, že by sme e, tr- e, trvanlivosť a celoživotnú záruku, alebo tieto dva aspekty, že by sme to zapracovali priamo do zmluvy, do zmluvného práva. A e, dotýka sa to napríklad aj obehovo, myšlienky obehového hospodárstva, ktoré je jednou z priorít udržateľná spotreba a do veľkej miery aj ochrana životného prostredia. Takže kolegyňa, kolegovia, veľmi stručne by som teraz chcela e, priblížiť nejaký časový harmonogram, ako tieto práce vlastne chceme naplánovať. My spolupracujeme s kolegami a kolegyňami, ktorí pracujú na tom návrhu o digitálnom obsahu a e, zosúladili sme si harmonogramy, tak aby sme napredovali spoločne. A ja som pripravená vám prezentovať návrh správy, respektíve návrh stanoviska v septembri, takže termín predkladania pozmeňovacích návrhov by následne bol 26. október. E, rokovalo by sa od 28. a 29. novembra a na júri by sa o tom hlasovalo v januári 2017 a potom by to išlo do plena, ale veľmi by ma zaujímalo, aké názory máte na toto a Tiež musím povedať, že naša spolupráca s pánom Fosom, ktorý na základe článku 55 je spravodajcom pre e, digitálny obsah, pre teda návrh o digitálnom obsahu, teda spolupráca s ním bola vynikajúca. Ďakujem veľmi pekne, pani Letip. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať e, pani Hautala za prezentáciu. Iba niekoľko slov. Našim spoločným cieľom je, vytvoriť rámec, ktorý by bol bezpečný a zjednodušený pre európske podniky a zároveň by e, chránil našich spotrebiteľov a bol by bezpečný. To je súčasťou toho, aby sme mohli naplne, naplno využívať všetky príležitosti, ktoré nám dáva digitalizácia, výmena a urýchlili ich. Máme tu dva návrhy textu, pretože pani Hautala veľmi dobre informovala o tom, že sú tu dva návrhy, ktoré e, navrhla Európska komisia. Ja vítam pokroky, e, ktoré e, idú v prospech spotrebiteľov. My tam nachádzame najmä to zvrátenie tých dôkazov a to je veľmi zaujímavé. Jednou z víziev, a to je tiež spomenuté, je, že musíme sa e, viac venovať a prehlbene venovať e, e, tomu istému napätiu, ktoré vyplýva medzi zjednodušovaním vnútorného trhu s harmonizáciou a vôľou zachovať v členských štátoch vysok, aké ustanovenia, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov. Takže tým sa budeme musieť zaoberať. E, vítam odvahu spravodajcov IMKO a žúry, pokiaľ ide o túto smernicu a takisto vítam e, prácu e, spravodajcov výboru INKO, ktorý ho k, k správu k, ku kontraktom online E, to sú dva návrhy textu, ktoré tu máme a my by sme sa mali pozrieť na to, ako ich čo najviac zosúľadiť, čo najviac zblížiť, aby sme tieto dva e, právne rámce čo najviac prispôsobili e, tomu, aby z nich mali prospech pracujúci. Mali by sme spoločne sa snažiť odstrániť zmetok medzi, prípadný zmetok medzi obidoma textami E, najmä pokiaľ ide o pole pôsobnosti e, oboch návrhov a mali by sme sa snažiť hľadať spoločné body, konvergencie a odstraňovať zmetok. Máme taký kalendár, že vlastne um, budeme mať čas e, sa zamyslieť a budeme mať čas aj na spoločnú redakciu tohto textu. Chcem sa vám všetkým poďakovať. Pán Džambovský. Vážení kolegovia, vážená pani Hautala, vážený pán predseda, ja som veľmi rád, že môžem e, tu povedať svoj názor k tejto dôležitej téme. Pretože keď chceme harmonizovať online kontrakty, tak treba urobiť analýzu v tejto oblasti a ja by som chcel upozorniť na a to tak veľmi rýchlo, že niektoré veci tam nie sú dobre ošetrené. Ešte sme ne, nedokončili všetky práce, výsledky očakávame túto jeseň a musím povedať, že každé rozhodnutie, ktoré sa týka jednotného trhu, musí čakať na analýzu, pokiaľ ide o tento refit. Rovnako bude potrebné pozrieť sa na niektoré aspekty, pokiaľ ide o majetok na internete, ak sa nebudeme teraz ponáhľať, tak potom niekto nebudeme môcť uskutočniť a bude tu ešte viac e, zmetku, pokiaľ ide o online pásma, tak vidím tu veľa detajlov a vidím, že naša skupina, naša parlamentná skupina dokazuje, že tieto prostriedky na ochranu spotrebiteľov sú správne, treba sa sústrediť na definíciu a je potrebné zjednodušiť tieto definície pre spotrebiteľov. Spotrebitelia musia byť našim cieľom počas e, celého tohto obdobia, celý čas a mali by byť takisto osobami v centre záujmu týchto kontraktov. Ďakujem. Le Breton. Pán Le Breton. Ďakujem, vážený pán predseda. Cieľom tohto aktu je chválihodný, to je proti ochrane spotrebiteľov alebo proti tým e, online predajom v cezhraničnom styku. Ale pokiaľ ide o návrh smernice, tak tam trošku viac váhame. Ja by som chcel uviesť príklad. Bol som, bol som hovorcom e, jedného e, súdneho rozhodnutia, ktoré vydal francúzsky senát. E, článok 3 úroveň harmonizácie v tejto správe šokuje, lebo ide príliš ďaleko s harmonizáciou. Nachádza sa tam E, pasáž, ktorá bráni členským štátom zaviesť ustanovenia platné na rôznorodosť. Takže to znamená, že to je také dobré udusenie. Ja som videl parlamentnú prácu francúzského senátu a tam bolo vyzvetlené veľmi dobre, že keď tento článok 3 sa bude vzťahovať na túto na štát, tak vlastne všetky články v e, občianskom zákonníku francúzskom budú odstránené. Ochrana spotrebiteľov je dobrá vec, ale treba, aby tu tá ochrana skutočne existovala, aby nedošlo k zníženiu už existujúcej ochrany. Takže pozor na článok 3. Ďakujem. Herr Foss. A teraz pán Foss. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj spravodajkyni. Naozaj sme mali doteraz veľmi dobrú vecnú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o toto rozlišovanie medzi digitálnym tovarom a hmotným tovarom čo nie je jednoduché v súčasnosti a vysvetlila to aj pani spravodajkyňa, pretože stále viac a viac hmotných tovarov je vybavených softverom a podobnými funkciami a toto rozlišovanie stále ťažšie a ťažšie. E, pre nás je dôležité, aby sme sa priblížili k nejakému rozumnému riešeniu, aby sme mohli medzi týmito tovarmi rozlišovať Okrem toho, aj to sa už povedalo, potrebujeme nejaké spoločné východisko s ďalšími vecami, právami, ktoré sú tam uvedené. Týka sa to napríklad týchto digitálnych vecí a e, v súvislosti so základným nariadením o ochrane údajov, ako aj smernicou o právach spotrebiteľa a ďalšími vecami. A jednoducho by sme sa mali pokúsiť to zosúladiť pretože to pomôže nielen spotrebiteľom, ale aj podnikateľom. A preto by bolo dôležité tu mať niečo, čo je zosúladené. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že sa tu nachádzame v tomto online priestore, že je dôležité, aby sme dosiahli čo najväčšiu harmonizáciu, takmer úplnú harmonizáciu, pretože svet sa týmto stal menší a preto si myslím, že tieto práva by mali byť v čo najväčšej miere zosúladené, konvergentné, aby neboli takéto rozdiely. Takže v zásade, a to je to, o čom sme už aj hovorili, je toto vyrovnanie práva a právnych dôsledkov by mohlo viesť k tomu, že tá relevantnosť rozlišovania medzi digitálnymi a vecnými alebo materiálnymi už nebude taká, e, také extrémne a preto si myslím, že sme tu na dobrej ceste a ja dúfam, že e, budeme mať toto vyrovnanie alebo zosúladenie práva a tým aj dôsledkov a že nájdeme cestu k sebe a nepôjdeme rôznymi právnymi cestami. A dúfam, že nepôjdeme tak, že budeme mať niečo pre digitálny svet, niečo pre vecný svet a niečo pre e, onlineový svet. To, zatiaľ je to takto rozlíšené, ale bolo by dobre, keby sme našli eh, nejakú spoločnú reč, spoločnú cestu. A za to aj ďakujem spravodajkyni, že sa o to pokúša. Teraz pán Radev. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Veľa európskych občanov e, kupujú, sa vyhýbajú nákupom online, pretože majú pochybnosti o ochrane svojich práv, ďalší nepoznajú svoje práva a v dôsledku toho potom váhajú, keď majú e, kupovať cezhraničným spôsobom. Obávajú sa problémov, keď e, majú predložiť reklamáciu alebo keď ich e, výrobky nie sú im dodané. Tento nový legislatívny rámec by mal vziať do úvahy tieto nové výzvy a novú dynamiku. Jednotný trh e, potrebuje spoločné pravidlá na online nákupy, či už online alebo mimoline. A keby sme robili naopak, tak by sme len podporili fragmentáciu trhu. A tu potom vystáva otázka efektívnosti návrhy a riziko skomplikovania sa veci na miesto zjednodušenia. Nové pravidlá prinášajú nové ustanovenia ochrany spotrebiteľa, ktoré by mali mať spoločný charakter, lepší prístup, E, silnejšia ochrana, e, tie povinné správy musia byť vyvážené, musia zaručovať silnú ochranu, ale to sú dodatočné náklady pre biznismenov. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa spýtať pani Hautala, či chce reagovať. Pán predseda. Áno, mňa by zaujímalo, čo si komisia myslí a najmä, tá predstava, že by sme našli inteligentné riešenie zmluv, aby tam bol prvok, ktorý by riešil aj tú otázku životnosti, respektíve očakávaní spotrebiteľa. Takže komisia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne k trom bodom. Všetky tri tu zazneli, poukázali na to viacerí poslanci, ale chcem začať tým, o čom hovorila pani Hautala, a to je tá otázka lifespan, životnosť. Komisia bere trvanlivosť veľmi vážne. Teraz sme prijali akčný plán k obehovej ekonomike. A to, čo chceme dosiahnuť, sú trvácnejšie výrobky. Otázka je, ako to dosiahnuť. My si myslíme, že konkrétna legislatíva ku konkrétnym výrobkom je najlepšia cesta, nie cesta obchodnej, predajnej legislatívy. Zoberme si napríklad vysavače. Keď si kúpite vysavač, tak máme špeciálnu legislatívu o ekodizajne, ktorá vyžaduje, aby sa vysavač mohol používať 5000 hodín. Ak dáte lehotu do obchodného práva, a to by bola e, jedna veľkosť pre všetkých a mala by tam spadať veľká e, rozmanitosť výrobkov. Ak chcete mať trváce výrobky, tak to kritérium nie je tak čas, ale skôr tá frekvencia, intenzita použitia. Takže môžete mať e, vysavač dva roky, ale ako zriedkavo používate, tak ešte stále bude funkčný. Ako budete používať intenzívne, tak možno už po roku sa pokazí. Takže v zásade, čo ja hovorím a čo sa komisia rozhodla, e, uplatňovať, je, že ak chcete zvýšiť trvanlivosť, musíme robiť špecifickú legislatívu pre konkrétne výrobky, ktorá posudzuje trvania, frekvenciu používania a pri obchodnom práve máme riešenie jedna veľkosť pre všetkých a to by sa vzťahovalo na veľkú rozmanitosť výrobkov. Po druhé, o tom už hovorili viacerí poslanci, je to otázka plnej harmonizácie. Komisia prišla s takýmto návrhom, pretože my si myslíme, že plná harmonizácia nám umožní dosiahnuť dva ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Po prvé, predajcovia, najmä MSP, by mali mať jeden súbor pravidiel, na základe ktorého, ktorých môžu pridávať svoje výrobky v celej EÚ, v celom, na celom jednotnom trhu. Ak by sme mali minimálnu harmonizáciu alebo úplnú harmonizáciu s prvkami minimálnej harmonizácie, tak predajcovia musia stále preverovať, čo robili členské štáty v oblasti minimálnej harmonizácie. A znovu by mali takto náklady a to by sa minulo cieľa. A druhým cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa, aby spotrebitelia mali dôveru ísť do zahraničia. A opäť problém nie je ani tak e, e, tá úroveň, ale to, že spotrebitelia musia vedieť, že je jednotná úroveň, ktorá im umožní ísť aj do zahraničia aby, a budú vedieť, že áno, toto je to, čo mám a toto je rozumná miera ochrany. Preto si myslíme, že úplná harmonizácia je tá správna cesta a minimálna harmonizácia alebo kombinovaný systém e, sa netrafi do cieľa. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je otázka, o ktorej hovorili viacerí poslanci, ako rozlišovať medzi týmito dvomi druhými názormi, digitálny obsah a online predaj Znovu chcem povedať, že súhlasíme, že tu musí byť nejaká deliaca čiara, ale my nehovoríme, že je to takto vytesané do kameňa, to, čo sme navrhli, ale cieľom je dve, sú dve veci. Poprvé dosiahnutie riešenia, ktoré je nepriestrelné aj v budúcnosti a po druhé rozlišovať, mať rozlišenie, ktoré je praktické a je tu niekoľko prístupov, o ktorých sa hovorí. Jeden je napríklad, kde je defekt. Predstavte si, že kúpite pračku, stlačíte štart a nefunguje. A teraz môže byť chyba v softveri, alebo chyba môže byť v mechanických súčiastkách pračky. Uh, Spotrebiteľ to nevie, spotrebiteľ nemá ani ako vedieť. Ak poviete, že sa rozlišuje podľa toho, kde je chyba, pre spotrebiteľa by to prakticky znamenalo, že musí vedieť, kde je defekt, aby vedel, čo sú jeho práva. A to je veľmi náročné pre priemerného spotrebiteľa. Pri možno, že pri pračke to ešte zistí, ale pri, televízii už určite, pri televízore už určite nie. Takže treba byť opatrný pri E, jednoduchých riešeniach. Pravda je zvyčajne zložitejšia. V zásade musíme nájsť riešenie a druhý prvok tohto riešenia je, že musí to byť do budúcnosti tiež vhodné. Musí to byť vhodné teraz, ale aj o 10-15 rokov internet veci sa bude rozširovať a počet domácich spotrebiteľov so softverom, ktoré sú dostupné cez internet, bude tiež exponenciálne rásť. Takže musíme nájsť riešenie, ktoré je vhodné nielen pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť a radi budeme spolupracovať s poslancami na hľadaní takéhoto riešenia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Môžeme uzavrieť túto tému, alebo pani Hotela, chcete ešte niečo povedať? Pán Žabrovský sa pýtal na refit. Ja si myslím, že komisia a slovenské predsedníctvo sa zaviazali troška rýchlejšie pracovať, než sa e, plánovalo tak, aby sme to mohli robiť eh, harmonizovaným spôsobom. A súčasne chcem povedať, že plánujeme aj štúdiu o vzťahu medzi eh, návrhmi eh, medzi e, súladu ekodizajnu a hmotným tovarom, ale je tu konkrétna vec, ktorú som nespomenula. To je plánovaná politika zastaranosti. Ako viete, že sú niektorí výrobcovia alebo výrobky, ktoré nevsplňajú žiadne legitímne očakávanie, takže je to horizontálna otázka, tá sa nedá riešiť len odvetvovo, ale budem o tom ešte hovoriť, ďakujem veľmi pekne. Ak e, dovolí pani Regnerová, chcem sa spýtať, mohli by sme začať najprv s bodom 31, lebo pani Hautala musí odísť, ale aj vy musíte odísť? Takže v takomto prípade sme pri bode 30, výmenia názorov alebo zverejnenie informácií o daní z príjmu určitými podnikmi a odvetviami. A dávam slovo pani Regnerovej, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Mňa sa ospravedlňujem, že sa to nedá presunúť, ale aj ja mám veľmi obmedzené časové možnosti, preto sa pokúsim veci riešiť pomerne rýchlo. Máme tu návrh komisára Hila už niekoľko týždňov od 12. apríla v e, správach podľa krajín je veľmi dôležité práve tu vo výbore spomenúť, že ide o zmenu k smernici o účtovníctve, Accounting Directive. Aj tu máme skúsenosti v tomto výbore s týmto a je to aj v duchu toho, čo chcú kolegovia vo výbore ECON, ktorí sa tiež intenzívne zaoberajú touto témou. Daňová transparentnosť vo verejnom záujme. Je to veľmi dôležitá téma. Podniky to držia nielen daňovým úradom a štátnym rozpočtom, ale aj občanom hlásiť svoje zisky a dane. Naozaj tu ide aj o to, že verejnosť má právo vedieť o týchto veciach. Prečo? Tovary a služby nevznikajú v nejakom vakuu, ale podniky konajú, pracujú v prostredí, kde využívajú infraštruktúru tej ktorej krajiny, kde majú zamestnancov, to znamená podniky majú práva a povinnosti v týchto krajinách, v týchto spoločnostiach, kde pracujú a preto to nie je téma, ktorá by mala byť nejaká abstraktná alebo e, neriešená. V Európskom parlamente sme minulý týždeň e, e, odsúhlasili správu, tak sú dva a v tej je už niekoľko vecí, ktoré vidíme. A tu plénum veľmi jasne kritizovalo, že návrh komisie z 12. apríla zaostáva za e, súčasnou legislatívou, najmä pri e, rozsahu pôsobnosti a právových hodnotiach pre verejné predkladanie správ alebo výkazníctvo. Teraz by som sa chcela zaoberať týmito oblastiami a viem, ako ďaleko sme sa dnes dostali. Takže teraz prahové hodnoty 750 miliónov. Tu chcem len toľko povedať, že samozrejme chápem, že tu musíme mať aj súlad s PEPSom. To chápem, že to je potrebné, ale chcem poukázať aj na to, že tu máme aj iné právové hodnoty. Napríklad v minulom legislatívnom období, smernici o transparentnosti a účtovníctve a k ťažobnému sektoru. Tam sme odsúhlasili oveľa nižšie hranice, alebo aj v smernici o právach akcionárov máme nižšie hodnoty. Na to chcem teraz poukázať, že či by nebolo lepšie tu pristupovať k tomuto koherentnejšie. Potom rozsah pôsobnosti. A síce je to ten hlavný bod kritiky, pretože komisia vlastne nemá verejné hlásenie e, podľa krajiny, ale má e, skôr hodnotenie členské štáty a daňové raje. Takže skôr sa zameriava na to, že je veľmi ťažké mimo EÚ získať údaje, ale ja si myslím, že je to veľká medzera, nedostatok v tomto návrhu komisie. A tretia oblasť to je to, že pri nedodržaní smernice by sme si mali vymyslieť aj nejaké sankcie. Vidíme, že pri Swiss Leaks, Panama Papers, LuxLeaks, sa zistilo toho veľmi veľa. Veľa, čo my ako angažovaní, usilovní poslanci oddaní pravde e, by sme sa len ťažko dostali a preto je našou zodpovednosťou, povinnosťou voči občanom Európy tu spraviť viac v oblasti, najmä prostredníctvom verejného e, výkazníctva podľa jednotlivých krajín. Toto je taká stručná snaha o prvú výmenu. Ja, mne ide práve o to, aby sme spolu s tieňovými dosiahli veľkú zhodu pri tejto téme a spolupracovali. A preto na záver chcem požiadať len alebo uviezť len e, náš plánovaný harmonogram. Pracu, plánovať chceme aj v lete a v oktobri, 12. a 13. oktobra predložiť správu. To znamená, že už v septembri by sme to dali na preklad a potom by sme rýchlo mali 27. október lehota pre pozmenujúce návrhy a potom by sme išli od výboru k výboru, aby sa o tom ďalej hlasovalo. To je v súlade aj s výborom EKON. Toľko zatiaľ stručne k tomuto výkazníctvu podľa jednotlivých krajín. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Džambavský. председател. Уважаеми колеги, Drahí kolegovia, v mene môjho kolegu Karima, ktorého tu teraz zastupujem, by som chcel poblahoželať pani Regner. Skupina ECR vo všeobecnosti podporuje E, túto pozíciu e, vzhľadom ku škandálu e, LeakLux. Myslíme si, že je dôležité zamerať sa na nadnárodné spoločnosti a treba tieto praktiky odhalovať náležitým spôsobom. Rozšírenie akčného poľa, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, E, predstavuje veľmi veľkú záťaž. Tie si myslíme, že nadnárodné spoločnosti by mali mať e, e, centra, ktoré by príjmali takéto návrhy a lebo to vlastne e, poškodzuje konkurencie schopnosť voci, voči tretím krajinám. Nezabúdajme, že diskusia na túto tému bola veľmi vášnivá a tretie krajiny nemienia ísť ďalej, ako sú normy OECD. Ďakujem. Thank you, Mrs. Niebler. Ďakujem, pani Niebler. Ďakujem. A ja chcem najprv pani Regnerovej, našej spravodajkyni, poďakovať za jej úvod a chcem len dve všeobecné poznámky dneska povedať. Detaily budeme riešiť v najbližších týždňoch a mesiacoch. Myslím si, že po zverejnení posledných mesiacoch LuxLeaks, Panama Papers, by sme si mali položiť niekoľko zásadných otázok. A síce chceme uzavrieť možnosti daňových únikov, chceme zabrániť vyhýbaniu sa plateniu daní, chceme, aby sa dane platili tam, kde sa tvoria hodnoty. A ak na to odpovieme áno, tak sa musíme spýtať, ako to chceme dosiahnuť, aby sme mali, či je transparentnosť tá správna cesta, ak nie, aké alternatívy ešte máme. Pani Regnerová, ste hovorili o správe Taxu 2, ktorú sme tu riešili v pléne minulý týždeň. Zajtra budeme mať vyšetrovací výbor Panama Papers. Zajtra vznikne, takže tie otázky, ktoré ste položili, na tie musíme teraz odpovedať. A ja si myslím, že aj naši občania to jednoducho chcú. Otázka vyhýbania sa daní a otázka daňových dier, to je to, čo má parlament cieľenie riešiť. Chcem ešte doplniť, myslím si, že by sme mali menej problémov s daňovými únikmi a vyhýbaniu sa daní, ak by sa členské štáty dohodli na spoločnom konsolidovanom vymeriavacom daňovom základe pre obchodné spoločnosti, pre firmy. Uh, potom by sme nemuseli pracovať s rôznymi pomocnými štruktúrami, konštrukciami a formulovať takúto legislatívu. Keby sme mali spoločný daňový základ pre obchodné spoločnosti, mali by sme oveľa menej možností na takéto vyhýbanie sa daniam a unikom. A v súvislosti s Brexitom chcem povedať, že keby členské štáty boli aktívnejšie, tak by sme dneska možno tento návrh ani nemuseli riešiť. Ja si myslím, že je dobré, že komisia predložila tento návrh. Detaily budeme ešte preberať a ďakujem spravodajkyni za to, že ponúkla aj tieňovým vzájomnú komunikáciu, aby sme nezistili, či nevieme dosiahnuť rozumný kompromis. Pre mňa je dôležité, aby návrhy OECD z akčného pládu PEPS e, neboli potlačané, aby sme nekonali proti ním. Kolega tu už hovoril o situácii tretich štátov, takže ja si myslím, že my všetci máme spoločnú zodpovednosť voči podnikom v Európe, musíme vytvoriť rovnaké podmienky a nemusí, nesmieme schváliť niečo, čo by bolo v protiklade s návrhmi OECD. Ja si myslím, že je dobre, že aj neeurópske podniky, ktoré majú sídlo v EÚ, boli zahrnuté do tohto návrhu, tak tu vytvoríme tiež rovnaké podmienky. A prahová hodnota 750 miliónov eur je podľa mňa správna, pretože je to v súlade s návrhmi OECD ale počula som aj to, čo ste vy povedali v súvislosti s inými smernicami, najmä práv akcionárov, kde sme o tejto téme často hovorili. Ešte budeme o tom určite hovoriť a myslím si, že aj článok 80, 48 e, je vec, ktorá si vyžaduje podrobnosť, podrobnejšiu diskusiu a možno, že tam budeme musieť urobiť určité zmeny v práve oblasti zverejňovania, aby sme aj tu napomohli našim podnikom a neznevýhodnili v porovnaní s medzinárodným prostredím. Toľko na úvod, toľko ako prvé hodnotenie z mojej strany, pán predseda, pani spravodajkynia. Mám ešte jednu otázku lebo nie som tak aktuálne informovaná, pokiaľ ide o spor o pôsobnosť ekonóm, tam sa dosiahla dohoda, aký postup budeme uplatňovať, alebo sa ešte o tom stále diskutuje. Kývete hlavou, takže ešte to nie je vyriešené, ešte stále rokujete, dobre. Takže tým je aj táto otázka zodpovedaná. Ďakujem. Uh, thank you. No, uh... Ďakujem veľmi pekne. Tak uh, konflikt kompetencií ešte nebol, myslím, vyriešený, ale my ho budeme riešiť e, mediáciou s pánom Buzekom. Chce pani Regner sa k tomuto vyjadriť? Meines Erachtens gilt es jetzt darum, vor allem mal äh, mit der Arbeit endlich zu beginnen. Ja som troška čakala, pretože je tu táto otázka kompetencií, ale naozaj treba začať pracovať. Tento návrh je už dlhšie na stole a je to taká dôležitá téma, že naozaj musíme začať pracovať. Takže ďakujem za vaše pripomienky, aj obsahový vstup a teším sa na spoluprácu. Chce komisia k tomuto niečo povedať? Pani Wikström? Ďakujem veľmi pekne a chcem poďakovať za to, že ste mi dali slovo, aj keď prichádzam naozaj na poslednú chvíľu do tohto výboru. Country by country reporting je princíp alebo vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, pre mňa a moju politickú skupinu. Rešili sme to už pri správe Koferáty. A ja som sa zúčastnil k tejto téme na mnohých, mnohých stretnutiach. A teraz máme konečne pred sebou konkrétny návrh komisie, ktorý o tomto hovorí. A ja myslím, že to je vec, ktorá by nám mala vyhovovať. Je to naozaj v tomto kontexte vhodné, treba teda v tomto kontexte riešiť túto myšlienku výkazníctva za jednotlivé krajiny. A ja si myslím, že je to vec, ktorú občania očakávajú. Oni jednoducho chcú, aby sme bojovali proti týmto podvodom a e, využívaniu e, daňových režimov veľkými firmami, čiže mali by sme naozaj brať vážne otázku zverejňovania daní, ktoré tieto veľké firmy platia a transparentnosti. Pretože to určite podporí dôveru občanov v v systém a v našu prácu. Ja si myslím, že to naozaj potrebujeme zabezpečiť. 75 podľa Eurobarometra z júna tohto roka 75 občanov tvrdí, že chce, aby Európska únia v tejto oblasti podnikala nejaké kroky. Takže je to vec, ktorú nemôžeme zamiesť pod koberec. Je to pre nás prakticky povinnosť a hoci mám isté výhrady správneho fungovania čiernej kňa, čierneho zoznamu a iných princípov, eh, je možné, že eh, bankový sektor a eh, ťažba dreva sa líšia od všetkých ostatných sektorov, ale ak by sme zaviedli výkaznictvo podľa krajín, aspoň pre niektoré sektory, tak by to bolo určite prínosné. A potom je tu otázka Prahov, Prahových hodnot, ktoré bude treba preskúmať, e, aby sme našli správnu rovnováhu, ale e, keďže návrh komisie e, vlastne vylúči 85 až 90 cel, veľkých nadnárodných firiem, z tohto vykazovania, tak to je dosť problém a to nepreháňam. To je dosť veľký problém. Ja sa teda teším na spoluprácu s kolegyňami a kolegami a dúfam, že v konečnom dôsledku dospejame k silnému spoločnému stanovisku. mimochodom som veľmi rada, že môžem byť zase v tomto výbore pre právne záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí predseda komisia, chcete sa stručne vyjadriť? Máme dosť časový skos, takže preto pripomínam tú stručnosť. Áno, pán predseda, budem sa snažiť hovoriť veľmi stručne. V prvom rade som veľmi rád, že Parlament dnes rokuje o tomto veľmi dôležitom návrhu komisie, ktorý má samozrejme veľkú prioritu, teda boj proti daňovým podvodom a iným podvodom. Tento návrh má teda ten verejný element, teda element, ktorý by mal byť premietnutý aj vo verejnej diskusii dojmených názorov a my určite budeme radi spolupracovať eh, s pani Regner a s ostatnými poslankyňami a poslancami parlamentu. Myslím si, že rada dosiahla celkom pekný pokrok, pretože sme eh, za holandského predsedníctva uzavreli prvé čítanie návrhu a slovenské predsedníctvo chce dosiahnuť všeobecnú dohodu v tejto veci do konca roka. Takže si myslím, že je to na dobrej ceste. Eh, len spätná väzba k otázke, ktorá nám bola priamo položená ohľadom rozsahu pôsobnosti a prahových hodnot. Ja by som chcel len vysvetliť, že tie prahové hodnoty, alebo tá prahová hodnota na jednej strane um, reflektuje to, že nechceme zahrnúť všetky firmy touto povinnosťou e, a na druhej strane tento návrh e, by sa týkal firiem nad 50 miliónov obratu, takže by to znamenalo len 10 nadnárodných e, firiem, ale aj tak je to veľký počet, sú to stovky firiem a Mm, dá sa povedať, že týchto, týchto 10% firiem predstavuje 90% obratu tých obrovských nadnárodných firiem, takže z hľadiska obratu je to číslo úplne iná. To je dôvod, pre ktorý sme e, vlastne zvolili takúto rovnováhu. Ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie, pán hovorí predseda. Je to určite veľmi dôležité a užitočné. ale tým myslím, môžeme uzavrieť túto záležitosť. Tento bod nášho programu nemôžeme prejsť na bod 31, pretože tu nemáme spravodajkyňu. Pani Hatová nás opustila. A preto prejdeme na bod 32, výmena názorov o konzistentnej politike Európskej únie pre e, kultúrne a kreatívne odvetvia. Dávam slovo hneď pani Komodini, Komodini Kača, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem, pán predseda. Je to stručná správa, to ste aj očakávali. Kultúra zohráva veľmi dôležitú úlohu v hospodárstve Európskej únie, avšak e, sektory kultúry a tvorivých činností nevyužívajú naplno prínosy jednotného trhu, pretože prílišná fragmentácia trhu je e, veľkou bariérou takémuto e, tak, lepšiemu rozšíreniu. No a my sa snažíme apelovať na to, aby kultúrne a kreatívne odvetvia využívali jednotný trh. Upozorníme na tento problém prílišnej fragmentácie. A po druhé, chceme, aby aj nový program Kreatívna Európa posilnil um, možnosť e, zapojenia sa do globalizácie pre tieto dve, dva sektory, dve odvetvia. A um, otázka respektíve ak sa podarí zlepšiť možnosť e, obehu e, diel medzi štátmi, tak e, sa vlastne umožní aj zapojenie kultúrnych a kreatívnych odvetví do nejakého globálnejšieho obchodovania. Tu ide o zachovanie kultúrneho dedičstva, ale hovoríme napríklad o televízii, rozhlase, architektúre, dizajn, nových médiách, počítačových hrách alebo Eh, reklame a propagácii a každá z týchto podoblastí má svoj vlastný model a svoje zažité postupy, ale eh, zoskupili sme ich pod eh, jeden názov kultúrne a kreatívne odvetvia, pretože všetky tieto pododvetvia využívajú kreativitu, osobné zručnosti a, mm, a kultúrne, kultúrne východiska a v konečnom dôsledku ich produktom je E, duševné vlastníctvo. A ďalej si myslíme, že tento sektor má možnosť tvoriť pracovné miesta, podporiť ekonomiku a zároveň e, inovácie. A jednou z hlavných víziev je vytvoriť podmienky na investície do kapacít v týchto sektoroch a do ich schopnosti fungovať cezhranične. A ďalšou výzvou je podpora inovatívneho, e, inovatívneho podnikania. No a v kontexte nedávnej krízy E, firmy, osobitne malé a stredne veľké, sa potrebujú adaptovať. A niekedy sa domnievame, že budú musieť zmeniť celý prístup k svojmu podnikaniu. Takže e, kľúčom je, podmienka, e, kľúčom je podpora malých a stredne veľkých firiem, zlepšenie ich prístupu k financovaniu, skvalitnenie ich manažerských schopností a využitie ich inovatívnej podnikateľskej štruktúry. Medzi prioritami Ehm, je potreba vytvorenia eh, konzistentného a dlhodobého rámca a eh, ochrana kultúrnej, kultúrnych a kreatívnych odvetví v prioritách eh, rozvoja Európskej únie. Tiež by bolo vhodné rozvinúť právny rámec pre posilnenie jednotného trhu s týmito produktmi, s rešpektovaním kultúrnych ehm, špecifík, pričom e, tieto odvetvia majú potenciál vytvárať kreatívne riešenia a e, myslíme si, že výnimky by sa mali e, týkať len neutrálnych a pasívnych poskytovateľov online služieb a nie tých poskytovateľov, ktorí monetizujú a šíria obsah na úkor pôvodných tvorcov. My sa chceme zameriavať na služby, ktoré využívajú e, obsah uploadovaný užívateľmi a iné podobné e, agregačné služby, ktoré generujú tzv. value cap, teda nadhodnotu, e, ale tieto diela prechádza, ich vlastníctvo prechádza z pôvodných tvorcov na tohto agregátora. Nám ide o zachovanie dlhodobého zdravia, kultúrneho a kreatívneho odvetvia a na to budeme potrebovať eh, kreatívne riešenia, ktoré budú založené na vedeckých faktoch. A ja chápem, že harmonogram spracovania návrhu správy, ako aj predkladanie pozmeňovacích návrhov aspoň eh, z hľadiska tvorby a ukončenia práce na tejto správe veľmi nabitý a sekretariat navrhuje 6. septembra ako termín predkladania návrhov e, rokovať o návrhoch by sa malo v oktobri aj o kompromisných návrhoch, čo by znamenalo, že e, stretnutia teňových spravodajcov by sa konali na rozhraní oktobra a novembra a hlasovať by sa potom mal na výbore niekedy v novembri a v decembri sa táto vec, e, ak ju ešte bude treba potvrdiť, tak by sa mala objaviť na plenárke na hlasovanie, ale ja si rada vypočujem názory teňových spravodajcov a E, veľmi rada s nimi budeme aj spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Džambovský. Vážený. sa hovorí, že kultúra TV... Ja už celé roky sa nám tu tvrdí, že kultúrny priemysel je tvorcom pridanej hodnoty. Ja by som tomu rád uveril. A v správe, ktorú som ja vypracoval, som sa zastával autorských práv a stále sa ich zastávam a som zastancom aj dôstojného odmeňovania tvorcov. Ale ide o oveľa širšiu oblasť. Kultúrny priemysel stimuluje inováciu a nové technológie a to je neodlučnou súčasťou meskej politiky a ďalších. Rovnako je potrebné e, zaviesť zmeny do legislatívneho rámca na národnej úrovni. My by sme tu, si tu mali iba vymieňať informácie o dobrých skúsenostiach a to využiť pri tvorbe našej legislatívy. Ja si nemyslím, že harmonizovaná politika v tejto oblasti by bola správna a dobrá. Trh je fragmentovaný, ale aj dynamický a nestály. A aby sme tieto problémy nejakým spôsobom riešili, tak Ehm, štáty, mesta alebo miestne spoločenstva musia, musia využívať správne postupy tak, aby boli obidve strany, ehm, aby mali obidve strany pocit, že vyhrali. Mr. Ehm, Negresku? Pán Negresku? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade si myslím, že by sme sa mali zamerať na právny aspekt tohto dokumentu, pretože práve tam by sme mohli e, niečím prispieť. A ja si myslím, že tu treba zdôrazniť e, potrebu vytvorenia spoločného rámca v oblasti e, kultúrneho a kreatívneho sektora, nielen odvetvia. Teda aby sme hovorili o všetkých aspektoch a problémoch, ktoré súvisia s týmito oblastiami. A po druhé si myslím, že treba definovať e, myšlienku kultúrneho a e, kreatívneho priemyslu alebo sektora, lebo si myslím, že v Európe tie definície budú implicitne rôzne. Zároveň si myslím, že by sme mali urobiť maximum preto, aby sme vytvorili dobrý E, rámec pre hodnotový reťazec, e, ako spomenula spravodajkyňa, ale zároveň by sme mali chrániť e, podnikateľov a tvorcov proti pirátstvu a falšovaniu a ja myslím, že toto v správe je spomenuté veľmi jasne. Malo by to tam byť. A tiež treba chrániť európske kultúrne a kreatívne odvetvie ako také. A zároveň e, myslím, že treba hľadať rovnováhu medzi spotrebiteľmi a tvorcami a e, dosiahnuť to, aby každý mal z úpravy prínos. Tento sektor je pre hospodárstvo dôležitý, ale dôležitý preto, lebo všetky títo kľúčoví hráči e, zohrávajú veľkú úlohu a je treba zabezpečiť, aby e, odmeňovanie tvorcov bolo spravodlivé a transparentné. A zároveň si myslím, že treba v tejto oblasti robiť niečo aj pre podnikateľstvo a stimulovať podniky. A dúfam, že zavedieme takú úpravu, ktorá členským štátom umožní rozvíjať toto odvetvie. Ja si myslím, že by sme to nemali nechať na trh, ako hovorí spravodajky. Ja si myslím, že by to mali e, všetko ťahať ľudia a to bude, preto bude požadovať naša skupina vo forme pozmeňovacieho návrhu. Pani, pán Keste. Ja, vielen Dank, äh, Vorsitzender, vielen Dank, äh, Frau Komedini. Ďakujem, ďakujem pani Komedini za správu. Myslím si, že je to veľmi dôležité, keď chceme vypracovať koherentnú politiku EÚ pre odvetvie kultúry a tvorivosti, aby sme zohľadili, že tvorcovia sú srdcom kultúry. A na tom sa musíme dohodnúť. To nám musí byť jasné, že sú to najmä títo tvorcovia, ktorí v čase digitalizácie často sú tí, ktorí prehrávajú. Mnohí umelci, herci už nechcú pra- mať so- e, pracovné miesta so sociálnym zabezpečením a chcú mať aj perspektívu v starobe, že budú dostatočne zabezpečení. Toto si želajú. A preto musíme odpovedať na tú otázku, ako môžeme tvorcom, kultúrnym pracovníkom v rokovaniach s ich sprostredkovateľmi e, pomôcť pri posilnení ich práv. A tu je veľmi ústredná táto úloha. Tam sú práve tieto mm, sprostredkovateľské firmy, ktoré ich zastrešujú a ako zabezpečíme, že budú mať rovnako silnú pozíciu pri vyjednávaní, že budú rovnocennými partnermi. To považujem za veľmi dôležité. Ďalej si myslím, že potrebujeme väčšiu transparentnosť, najmä v odvetví hudby, aby aj hudobníci mali e, značný podiel na tvorivosti, ktorý im prípadne a Ďalej potrebujeme prerozdelenie, prerozdelenie od veľkých hráčov, ako napríklad od YouTube k tvorcom a na to musíme mať dobré nástroje, ktoré by plnili túto úlohu. Ja si myslím, že je dôležité, aby vypracovanie koherentnej e, politiky bolo tým e, hlavným motivom a síce voľný prístup ku kultúre a spravodlivá odmena pre tvorcov. Ďakujem veľmi pekne. Toto boli vystúpenia. E, chce sa k ním spravodajkňa vyjadriť. Veľmi stručne, pán predseda. Ja som si vypočula, čo e, povedali kolegovia a myslím, že E, naše zmýšľanie je veľmi podobné a ja sa veľmi ťaším na ďalšiu spoluprácu so všetkými. Ďakujem, hovorí predseda, takže tým by sme uzavreli tento bod a prešli by sme na bod 33. A spravodlím sa 30... Áno, 33. Ide o prezentáciu výsledkov misie tohto výboru do Gruzínska, ktorá sa konala 29. marca až 1. apríla 2016. Ja budem veľmi stručne o tejto veci hovoriť. Naša delegácia nebola veľmi početná, pozostávala z pani Beržera, pani Hautala, um, pani Hautala a mňa A v týchto dvoch dňoch, ktoré sme mali k dispozícii, sme sa napríklad dozvedeli, že Gruzínsko dosahuje mimoriadný pokrok e, v reforme svojho súdneho systému. Gruzínsko zaviedlo nové, alebo teda vytvorilo nové inštitúcie a problémy, ktoré zostávajú, sa týkajú implementácie, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že smer, smer ktorým sa vydalo gruzínske súdnictvo, je správny a len aby som uviedol nejaký stručný zoznam inštitúcií, ktoré sme navštívili, eh, chcel by som samozrejme bez mien eh, uviezť, že sme navštívili veľvyslanca Európskej únie v Gruzínsku, e, vedúceho monitorovacie misie e v Gruzínsku, predsedu parlamentu, e, štátneho prokurátora, spoluprezidenta parlamentného združenia Euronest, lídra opozície, hlav, predsedu Najvyššieho súdu, predsedu Ústavného súdu, zástupcu e, ministra zahraničných vecí, premiéra gruzínskeho, ministra spravodlivosti a e, štátneho ministra pre Európu a euroatlantickú integráciu Gruzínska. Takže e, tých stretnutí za ten krátky čas bolo naozaj mnoho. Chcem sa spýtať, či niekto máte nejaké otázky pretože ak nie, tak e, budem pokračovať. Bodom 34. E, tu ide o prezentáciu výsledkov misie do Pekingu. Pán, Džambov, pán Džambasky bol jedným z členov a myslím, že by sa mohol teraz ujať slova. Od môjme bych da благодаря pozdravia sekretár. Chcel by som sa poďakovať sekretariátu výboru za túto veľmi dobre zorganizovanú návštevu. Čínske úrady neboli veľmi flexibilné, takže určite nebolo ľahké túto návštevu pripraviť. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tí, ktorí nás pozvali, tak preukázali veľkú pohostinnosť ale pokiaľ ide o uznesenie Európskeho parlamentu e, o e, trhovej, očinskej trhovej ekonomike, tak to bola výnimka. Išlo tu o problém časového, na, o problém načasovania tejto návštevy. My sme diskutovali o autorských právach a ako viete, Čína má veľký problém s falšovaním ale v našom hoteli napríklad sme zážili aféru s falošnými bankovkami. My by sme chceli aj naďalej spolupracovať s Čínou. Čínske orgány nám to tiež potvrdili. A teraz by bolo potrebné, aby sme spolupracovali na, e, na uzatváraní tých výrobní, kde sa vyrábajú falšované výrobky, falzifikáty. A čínske orgány nás požiadali o väčšiu mieru spolupráce v oblasti výmeny informácií. Čínske úrady tiež chceli diskutovať o životnom prostredí a ochrane životného prostredia, ale náš výbor nebol práve tým najsprávnejším partnerom. Na záver by som Eh, chcel poďakovať sekretariátu aj pani Komočiny za rokovania, diplomáciu, ktorú preukázala a eh, my vieme, že tá situácia nebola práve najľahšia. Ďakujem vám. Teraz eh, pani Komodiny Kača Eh, áno, predseda, delegácia bola veľmi úspešná. Navštívili sme viacerých eh, predstaviteľov rôznych eh, štátnych orgánov a videli sme, že to bolo celé podľa určitého scenára, veľmi ostentatívne. My sme teda boli veľmi flexibilní a otvorení akýmkoľvek otázkam a boli sme ochotní poskytnúť informácie, ale vždy sme sa vlastne stretli s prísne naskriptovaným scenárom. Tie stretnutia z druhej strany boli veľmi formálne. Každopádne pre e, dialog EU-Čína bolo dôležitých niekoľko záležitostí, ktoré vzala čínska strana Ja si myslím, že najúprimnejšie diskusie e, sa udiali na kongrese e, ľudu a na najvyššom súde, ako povedal pán Džambasky. Hovorilo sa o e, štatúte trhovej ekonomiky pre Čínu. Toto vyvolalo e, najväčší záujem a s čínskou protistranou sme e, rokovali v tom zmysle, že Čína dodržiava svoje záväzky a očakávame, že to bude robiť aj v budúcnosti. Táto vec sa ďalej po prvom stretnutí na ľudovom kongrese neotvorila a zdá sa, že inštrukcie z vyššej úrovne boli vydané v takom zmysle, aby sa o tejto veci nehovorilo na ďalších stretnutiach. Všetky stretnutia monitoroval niekto z ľudového kongresu, aj keď tie stretnutia, mm, aj keď sa tam nezúčastnili priamo poslanci. A e, je tam určité, alebo teda vyrozumeli sme, že Vládnúca strana v Číne do istej miery reformuje justíciu, ale zatiaľ právny štát nebol dosiahnutý a e, vládne sa tam zákonom teda. potom je tu otázka duševných práv, aj ich presadzovania a vytvorenia špecializovaných súdov pre duševné vlastníctvo. Došlo k určitému pozmeneniu e, práva alebo teda zákonov o e, autorskom práve a práve duševného vlastníctva a značkách. Ďalej sme sa stretli s e, delegáciou, e, ktorá, s ktorou sme rokovali o nedostatkoch v presadzovaní práva, osobitne v oblasti pirátstva a falšovania. E, toto stretnutie, alebo teda stretnutie jasne ukázali, že jedným z cieľov Číny je stať sa veľkým lídrom v oblasti inovácií a technológií a že Čína má veľmi agresívnu politiku, ktoré cieľom je dosiahnuť tento cieľ a ja si myslím, že toto si zaslúhuje reakciu veľmi e, jednoznačnú, kde sa musíme zameriavať na dialog, na štruktúru dialogu s Čínou, aby sme zabezpečili, že európske e, znalosti, know-how a priemyselné vlastníctvo sú ochránené a e, my teraz vstupujeme do digitálneho veku a musíme veľmi bedlivo sledovať vývoj v Číne aj v tomto smere. Bolo nám povedané, že môžeme očakávať legislatívne zmeny v oblasti e, priemyselného duševného vlastníctva a to takým spôsobom, aby sa Čína dostala do tohto digitálneho veku. Takže to je jedna vec. Druhá vec, že je dôležité vnímať dynamiku ochrany e, priemyselných e, práv, ktorá je trocha iná v Číne než u nás a ide skôr o e, duševné vlastníctvo alebo priemyselné vzory, ktoré vyvíja Čína pred zbytkom sveta, ale zase nie je tam, proste Čína sa nerozpakuje prevziať európske duševné vlastníctvo a rozvinúť ďalej. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda členovia. Pani Hannibal. Ja som tiež bola členkou delegácie a chcela by som povedať, že ďakujem všetkým, kto sa podielal na organizácii. Bola to veľmi zaujímavá návšteva, naozaj fascinujúci zážitok. A myslím si, že a teraz vlastne sa nachádzame v čase, kedy Čína je v prelomovom bode a stáva sa, alebo teda mení sa zo, z takéto to, tej uzatvorenej e, centrálne radenej ekonomiky, exploduje a stáva sa obrovskou e, inovujúcou e, ekonomikou a my budeme musieť veľmi pozorne počúvať, čo nám Číňania hovoria. Nebol to, ale dá sa povedať, že to nebol dvojstranný proces. Ja nehovorím, že to bolo úplne zlé. Myslím, že takýto, udržanie takýchto kontaktov je veľmi užitočné, pretože čím viac ich máme, tým viac možno sa čínska strana bude presviečať o potrebe toho otvárania sa, že možno bude otvorenejšia v budúcnosti. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz e, takmer na záver body 35 až 38 skrutinium delegovaných aktov a vykonávacích opatrenia. Tu by som chcel dať slovo pani Kaufmann ako spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. To sú tie posledné štyri spisy pre mňa ako spravodajkyni k delegovaným právnym aktom a vykonávacím opatreniam. Môžem povedať dobrú správu a síce, že nebudeme mať žiadne námietky k týmto štyrom návrhom a všetci môžeme dneska s kľudom ukončiť nielen dnešné rokovanie, ale aj odísť na letnú prestávku. A je to dobrá príležitosť aj na to, že je to moja posledná správa k tejto téme a chcem sa poďakovať Karl Heinzovi za podporu, ktorú mi poskytol pri práci a želám všetkým príjemné prázdniny. Keďže ste e, povedali, že nie sú námietky, tak môžeme ukončiť nielen tieto body, ale aj naše rokovanie výboru pre právne záležitosti. Súčasne aj ja vám chcem zaželať všetkým pekné letné prázdniny, dovolenky a stretneme sa v septembri. Dovidenia. And uh, thank you, the, the interpreters, also for your